So, guten Morgen zusammen, herzlich willkommen. Dobré ráno, srdečne vás vítam na zasadnutí nášho výboru. Chceme začať včas, pretože máme naozaj nabitý program dnes. A sú tu možné zmeny, body 20 a 21 eh, preberieme možno už dnes popoludní z nasledujúceho dôvodu. Keď skončíme skôr s hlasovaním, bude možné tieto body prebrať už dnes popoludní. Ide teda o body 20 a 21. Pokiaľ ide o e, oznámenia predsedu, opäť máme plný jazykový režim. Chorvačtinu, malčtinu a estončinu e, však nemáme. Tie sú výnimkou. Dobrý deň. A počas tohto zasadnutia e, urobíme taký malý pokus. Už sme začali tým, e, že šetríme papier takým spôsobom, že pozmeňovacie návrhy nebudeme ešte raz všetky tlačiť, a tak, že nebudeme mať 5 e, až 10 vozíkov, ktoré rovno poputujú do starého papiera. A teda chceme byť príkladní a tlačíme e, dokumenty iba pre členov výboru a návštevníci e, nášho zasadnutia by si museli e, vo vlastnej rážii, režii vytlačiť tieto dokumenty tak, aby na konci E, sme docielili 50-percentnú úsporu e, papiera. To, to je 80 tisíc listov papiera. Ja si myslím, že e, ak by sme dosiahli takýto cieľ, bol by to pekný úspech a možno by to raz mohol prevziať celý parlament, ak by sme boli úspešní s takýmto postupom. Chcel by sa k tomu niekto vyjadriť? Nech sa páči. Aj fully iba jedno slovičko, plne súhlasím s tým, že papier sa má šetriť. Ale keďže som požiadal o anglickú verziu, nechcem maďarskú. Prosím vás, postarajte sa, aby som dostal to, čo chcem. Ďakujem. Standardmäßig bekommt man Štandardne býva všetko rozdané vždy v e, materskom jazyku, ale ďakujem, že ste e, to pripomenuli. Vaše osobitné želanie radi zohľadníme. Teraz by sme prešli k bodu 3. E, na programe máme teraz výmenu názorov s Guidom Hrázim, výkonným riaditeľom agentúry EMA. Ja vás tu srdečne vítam u nás v parlamente a teším sa na našu výmenu názorov. Už máme za sebou viacero diskusí v minulosti e, s vašou agentúrou. Tento výbor je e, rád a je hrdý na to, že máme naše agentúry, ktoré robia vynikajúcu prácu. My e, samozrejme dohľadáme kriticky na vašu prácu, aj pokiaľ ide o také témy ako konflikty záujmov v tejto oblasti došlo v EME k značným e, pokrokom, ale nechcem už dlho e, rečniť ja a chcem e, vám týmto odovstať už slovo, lebo sa tešíme na vašu prezentáciu. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem. Pán predseda, stení poslanci, Ďakujem vám za pozvanie. Teraz som tu prvýkrát na výmene názorov na výbore. Chcel by som rád Chcel by som využiť čas, aby som hovoril o legislatíve o farmakovigilancii a takisto sa podelil svoje myšlienky a skúsenosti, ktoré sú takmer ročné, ktoré signalizujú potrebu zmeny našich kapacít. V prvom rade chcem um, oceniť osobnú úlohu, ktorú ste mnohí zohrali uh, pri príjmaní legislatívy v realite. A takisto chcem uh, oceniť uh, odhodlanie a prácu pracovníkov agentúry, ktorí už vyše roka sa snažia maximálne presadiť úspešnosť legislatívy. Legislatíva o farmakovigilancii eh, nadobudla účinnosť iba pred tromi mesiacmi. Bolo to začiatkom júla tohto roka. výbor pre hodnotenie rizik v oblasti eh, farmakovigilancie s krátkou PRAK je našim siedmým vedeckým výborom a stretol sa iba trikrát, ale má za sebou naozaj usilovnú prácu. Vy ako zákonodarca ste zohrali svoju úlohu. A teraz my máme za, učiniť zadosť vašim očakávaniam, ale zločitosť a rozsiahlosť úlohy v oblasti farmakovigilancie, ktorá je pred nami, a je obrovská, nemožno ju podceňovať. Vieme, že žiaden liek nie je bez rizika a iba používanie liekov v skutočnom živote ukáže, aké je skutočné riziko. Ale iba teraz je možné vďaka tomuto e, novému nástroju, tejto novej legislatíve. Musím však povedať, že máme iba e, veľmi malo skúseností s určitými e, správami, a signály zo zdroja sú nesmierne heterogénne. Sú to e, správy od e, pacientov, e, zdravotných poisťovní, výrobcov liekov. A to z, 20, z 27 členských štátov, ktoré teraz už budú počtom 28. Takže je obrovská, veľmi vysoká úroveň očakávaní. Myslím si, že sa treba vyvarovať nadmerným reakciám na neudôvodnené udalosti. A takisto nesmieme zlyhať v skorom uvedomení si určitých e, okolností. A to nájdete v nasledujúcej správe. Niekoľko myšlienok teraz. V júli tohto roka tento výbor ma potvrdil do úlohy riaditeľa. Predtým som bolo výkonným podpredsedom a bolo treba najať všetkých e, expertov, zamestnancov, predstaviteľov. Všetci museli mať dostatočnú predstavu o prostredí, v ktorom fungujú a poznať všetkých aktérov. V, agent, v agentúre som našiel kompetentných a naozaj odhod, odhodlaných pracovníkov i vedenie. A práve toto nasadenie je tou silnou stránkou, aby agentúra mohla plniť svoje úlohy, aby sa vedela prispôsobovať zložitosti stále sa meniaceho prostredia, v ktorom funguje. Táto zložitosť tiež pochádza, či vychádza zo štruktúry siedmých vzájomne súvisiacich výborov. Každý z nich má svoje vlastné pravidlá, ale všetky sa venujú životnému cyklu liekov, ale z iného hľadiska. Táto zložitosť tiež vychádza z nových terapeutických možností, z nových technológií, z nových e, systémov zasobovania liekmi, ktoré môžu Ehm, môžu eh, naozaj byť eh, náročné pre eh, naše regulatívne zavedené spôsoby hodnotenia liekov. Teda prostredie, v ktorom agentúra pôsobí, sa bude naďalej meniť a možno rýchlejšie, než sa čakalo. A preto potrebujeme sa neustále pripravovať na nepretržitý proces reorganizácie. Ja som presvedčený, že e, spôsob, schopnosť fungovať v rámci zmeny e, vychádza z dôvery a odhodnutia uplatňovať naše rozhodnutia a transparentnosti i schopnosti komunikovať rozhodnutia tak, aby náš, náš proces či procesy boli čo najtransparentnejšie. V tejto súvislosti myslím, že podpora komisie bola neuveriteľne cenná, aby sme vedeli zabezpečiť stálosť, spolahlivosť nášho vedeckého názoru, čo nesmierne prispelo k novej úrovne dôvery či povesti, ktorú agentúra má na záver poviem toľko, že vám dôverujem, že uznáte snahu agentúry, pretože sa e, snažíme pracovať pre prospech 500 miliónov obyvateľov. Vážení ehm, zástupcovia a parlamentu, e, chcem povedať, že aj ďalší zastupcovia v našej agentúry sú dôležitým prepojením s predchádzajúcou prácou. Rád ich mám medzi nami. Uvedomujem si podporu ich výboru pre našu prácu v rôznych oblastiach. A chcel by som oceniť aj vašu podporu a konštruktívnu angažovanosť a teším sa na spoluprácu s vami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pána Raši Razi. A teraz dávam slovo ďalej. Najskôr dám slovo našej kontaktnej pracovničke Dagmar Holberend, ktorá zodpovedá za naše kontakty s EMA. Bude nás informovať e, o aktuálnych veciach je nielen koordinátorkou a často nás informuje vo výbore. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Vítajte, pán razy. Vítajte. To platí aj pre ďalších kolegov, ktoré sú tu s nami. Chcem ospravedlniť profesora Lemera, ktorý je našim ďalším zástupcom. Ospravedlňuje sa, pretože zajtra a v priebehu dneška má jeho dcera svadbu a povedala som, že toto je dôvod necestovať do Bruselu, ale ostať doma s rodinou. Som veľmi rada, že pán Ráz je tu medzi nami a že aj kolegovia môžu druhýkrát eh, s ním diskutovať. Prvýkrát tu bol pán Rázi, keď sa predstavil ako kandidát na výkonného riaditeľa. Takže po 11 mesiacoch nám môže povedať, ako sa mu darí. Teší ma viacero veci. Poprvé, že znova počiarkol, že farmaceutika nie sú bez rizik. Neexistuje liek bez rizika. Na to treba pamätať, keď budeme hovoriť o v rámcovej legislatíve aj o farmakovigilancii. Vždy sa pohybujeme na tenkom ľade a treba zabezpečiť, aby sme čo najviac mali predstavu o tom, aké sú aktuálne informácie a treba myslieť aj na farmakovigilanciu. Som rada, že ste uviedli to, čo ste spomenuli. Mám snať dve otázky k tomu a odpovede môžu zaujať aj iných. Hovorili ste o, zločit, zlož, hovorili ste o zložitosti práce agentúry EMA, hovorili ste o siedmých vzájme súvisiacich výboroch či komisiách. Vieme, že tieto výbory to sú výbor pre lieky na ľudskú potrebu, spotrebu, výbor pre voľne prístupné lieky a tak ďalej. V rámci spolupráce s našimi výbormi sa stávajú takými malými kráľovstvami, samotnými štátmi v štáte. A tieto malé kráľovstvá v minulosti žili svojim vlastným životom, čo sa mi nevždy páčilo. Hovorili ste o tom my, organizácia, a myslím, že si to s potešením počuli aj ďalší okrem mňa. Keď ste prvýkrát boli tu a predstavili sa ako kandidát, hovorili ste o iniciatívach, nových iniciatívach v procesu zlepšovania a že tie treba predkladať, predstavovať. Mohli by ste povedať, čo je nového v tejto oblasti za ostatných 11 mesiacov. Vieme, že ten proces je náročný, je to podobné ako manevrovať ropným tankerom ale povedzte nám, čo ste urobili, aby ste zlepšili procesy, postupy, venovali ste sa zvyšnej efektívnosti a čo budete v tom robiť. Potom nám povedzte o zlepšovaní sieti, zefektívňovaní sieti a povedzte nám, čo robíte v oblasti koordinácií, štruktúr a lepšie koordinácii, vzájomnej koordinácii výborov. No a potom poprosím, aby ste zreagovali na otázku stretu záujmom. Myslím si, že je to zaujímavé pre mnohých v tejto miestnosti. To už je otázka, ktorá zaznela v súvislosti s mnohými agentúrami. Je tu e, prianie, o jedno, aby boli veci čo najjednoznačnejšie a najtransparentnejšie. Takže prosím, uspokojte kritikov agentúr, vo vašom prípade agentúry EMA. Pán predseda, pán Razi, um, áno, poviem, že organizácia potrebuje dôveru, ale treba aj um, strpezlivosť. Ja nie som možno najtrpezlivejšia, nie je to snáď moja najlepšia, naj, najvýznamnejšia cnosť, ale snažím sa. Som si istá, že dôveru treba dať a treba, aby ste vy mali uh, Ehm, pocit, že mm, sa vám dôveru, aby ste mohli robiť svoju prácu. Ehm, povedali ste, že komisia vás podporuje vo vašej práce, pretože v minulosti táto spolupráca nebola vždy dokonalá, ale snažíme sa zdokonaľovať a dúfam, že spolupráca medzi vami a komisiou a potom medzi komisiou a nami bude taká dobrá, aká len môže byť. Ďakujem. Ďakujem. Mám tu viacerých rečníkov. Nebudem čítať všetky mená. Uzavrieme potom zoznam rečníkov. Všetci tí, ktorí budú nasledovať, si nevypočítali e, prednášku. Peter Lise, Linda McEwen, pán e, Mikolášik, e, kolega Kukovič, Bokroš, Michel Rivazí, Corinne Lepage a potom by som chcel privítať medzi nami ešte aj zástupcu manažmentu. Peter Líze, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán e, Rási, za vašu prednášku, ako aj za možnosť výmeny názorov. Aj ja by som e, veľmi rád privítal nášho kolegu, bývalého kolegu a takisto poďakoval e, pani Dagmarot Bern za kontakt. Chcel by som hovoriť o dvoch bodoch najprv o transparentnosti pri klinických skúškach. E, minulú, minulé leto sme boli e, v Londýne u EMA, hovorili sme o tomto probléme. So zadozučinením sme vzali na vedomie, že EMA je veľmi aktívna a e, požiadavka transparentnosti sa neustále zohľadňuje. Vo výbore sa takisto rokovalo o tejto otázke. Klinické skúšky v tretich krajinách Predovšetkým sa e, robia s veľmi nízkym príjmom, pacienti nie sú dostatočne dobre chránení a veľmi často sa vedľajšie účinky nedokumentujú tak, ako by tomu malo byť. To je značné riziko pre e, účastníkov pokusu v tretich štátoch, ale aj pre pacientov v Európe. E, teraz sa však už podnikli E, viaceré kroky, aby sa tá situácia zmenila. Zaujímalo by ma teda, ako ďaleko ste sa dostali. V Londýne nám tiež povedali, že väčšina e, otázok týkajúcich sa údajov e, pochádza od konkurencie, to znamená od iných firiem ktoré majú, tak povediac, e, obchodné záujmy. Linda McEvans už e, prišla v minulosti s touto otázkou, či sa to nedá nejakým spôsobom diferencovať, kto má skrátka nejaké e, obavy, či je možné proste takúto situáciu zohľadniť. A druhá otázka, ide o fungovanie Advanced Therapy, to znamená nové nariadenie, pokiaľ uh, som správne informovaný, existuje len jeden produkt, ktorý je od roku 2007 povolený a my dostávame prakticky uh, veľmi často e, listy od podnikov, ale aj od nemocníc, ktoré hovoria o tom, že toto nariadenie sťažuje prácu lekárov. Mňa by teda zaujímalo, čo môžeme podniknúť my alebo vy aby sme túto situáciu zlepšili. Ďakujem, Linda McEwen. Um, thank you. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Razej, za vašu návštevu na našom výbore. Chcela by som zareagovať na slova Dagmar. To sú vzťahy s komisiou. Myslím si, že je to nesmierne dôležité a bola som naozaj šokovaná, aby som bola úprimná, keď som pracovala na prehodnotení um, legislatívy o farmakovigilancii, pretože komisia uh, analyzovala slabé stránky legislatívy. Ja som reagovala v rámci EMA a v rámci um, farmakovigilancie bolo povedané, že s EMO sa nové tri návrhy komisie nekonzultovali. Viem, že sú rôzne funkcie medzi komisiou a EMA, ale je potrebné, aby spolupracovali vo verejnom záujme. Je trocha zvláštne, keď vy máte vykonávať nejaký zákon a uh, nehovorili ste s tými ktorí ho majú vykonávať. Nie je to kritika pre vás, ale kritika komisie v danom čase. Teda toho, čo mali robiť a mali robiť lepšie. Pokiaľ ide o legislatívu o far- farmakovigilancie, som rada, že napreduje. Ehm, chýbala som na pražskom stretnutí. a malo to byť v Londýne, potom to bolo v Bruseli, takže nebola som na tomto stretnutí. Viem, že treba urobiť ešte veľa práce v oblasti farmakovigilancie a to z časti preto, lebo ide, e, to bolo v tom čase ako informácie pre pacientov. Viete, že to bolo zablokované v rade. Bola tu predstava o webovom portáli a potom sa farmakovigilancia posnula, aby celý proces bol transparentnejší, takže napokon to bude vítané. Viem, že je to však práca navyše nielen pre EMA, ale aj národné agentúry. Chcem sa vás spýtať na národné agentúry, pretože ste uviedli, že máte obavu z množstva signálov, ktoré prichádzajú na EMA, ale prechádza to medzi tým aj národnými agentúrami. Nielen, že sa by sa zbierali signály jednotlivých pacientov vo Francúzsku či v Nemecku. To robia národné orgány. Neviem teda, či a koľko práce robíte pri monitorovaní efektívnosti agentúr pretože to, čo môžete urobiť vy, závisí od kvality práce národných agentúr, od množstva práce, od ich efektívnosti. Ja sa pýtam, akú prácu robí EMA v tejto súvislosti. No a napokon k glanci. Poviem len toľko, že je otázka, e, ktorú budú poslanci parlamentu e, pozorne sledovať. Hovorili ste o zozname liekov, ktoré e, sú na zozname zvýšeného monitorovania. Je to symbol. V prax začalo o tomto diskutovať. E, v tejto súvislosti sa vynaralo lobovanie. Vieme, že e, po tom všetkom, čo sme si počuli o liekoch, um, je to nesmierne dôležitá otázka. Budeme sa to e, veľmi sústredovať na uh, Eh, otázky farmakovigilancie. Uvidíme, ako budúci rok sa to odrazí v oblasti liekov, ktoré sú prístupné po celej Európe. Pán Mikolášik. Um, Ďakujem, pán predseda. Pán výkonný riaditeľ, ďakujem za vašu návštevu v našom výbore. Je vynikajúcou príležitosťou, že môžeme s vami hovoriť a ja sa iba teším, že ste vo svojich úvodných slovách povedali, že vy chcete ostať v úzkej spolupráci s týmto výborom, ktorý je tým hlavným výborom v otázkach zdravia, liekov a lekárskych prístrojov. Ja by som hovoril o veľmi praktickej otázke. Vy teraz e, budujete na novo dôveru, nové výbory, a zamestnávate nových ľudí v EMA, robíte výbornú prácu a na rozdiel od Dagmar Rodberens ja poviem, že na to potrebujete určitý čas. Dôverujeme vám a veríme, že to urobíte takým spôsobom, aby to bolo v prospech pacientov a Eh, v prospech konečných výsledkov. Toto je ten slávny princíp, ktorý ja plne podporujem. Je tu otázka konfliktu záujmov. Sú situácie a povedali mi z viacerých krajín, že niektorí experti ktorí v minulosti mali kontakty, e, nazvem to kontaktmi s, s farmaceutickými spoločnosťami ako experti, lekári či výskumníci, vedci. boli odstránení z rôznych viacerých siedmých e, komisí v agentúre EMA. Kto je však taký, ktorý ne, nemal žiadne kontakty s farmaceutickými spoločnosťami. Môže to byť snať iba čerstvý absolvent lekárskej fakulte po 6 rokoch štúdia. Ten môže byť dostatočne čistý od akýchkoľvek problémov, aby mohol byť členom vášho výboru. Otázka je jednoduchá. Ako posudzujete, kto je oprávnený, kto nie, kto je kvalifikovaný, kto nie? A takisto, či je možné menovať niekoho, kto by nebol um, členom vášho výboru, ale spolupracoval by, ale už má skúsenosti s, um, so svetom farmácie. Teraz... Ďakujem a teraz prosím kolegyňu Kukovič. Hvala lepa, <clears throat> predsednik. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som e, privítala aj e, pána Rasiho. Lieky predstavujú vždy určité riziko. A z toho vlastne vyvstáva aj prvá otázka. Myslím predovšetkým na e, pacientov s chronickými ochoreniami, akým spôsobom je zabez, možné zabezpečiť určitú transparentnosť a komunikáciu s týmito pacientami, aby vedeli, že e, jeden liek sa nahradí iným liekom a môžu si byť pritom istí, že aj ten druhý liek je rovnako bezpečný pre nich. Aké návrhy existujú v tomto zmysle? Myslím predovšetkým na transparentnosť pri zavádzaní bioekvivalentov e, alebo liekov na biobáze. Zaujímalo by ma, či podporujete to, aby všetci experti, ktorí pracujú v oblasti hodnotenia liekov, ako aj e, jednotlivých postupov, keď sa liek e, zavádza ako nový liek do praxe, zverejňujú sa, respektíve budú sa tieto mená expertov zverejňovať? Pán Bokroš. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. V týchto dňoch sa Európa považuje za jednu z najmenej sľubných oblastí rastu v svetovom hospodárstve, ale ja som tu. Ale čo sa týka lekárskej vedy a farmaceutického priemyslu, Európa je naďalej silným a naozaj dôležitým zdrojom rastu. Chcem sa spýtať, ako je možné túto výhodu naozaj využiť v prospech sveta, dokonca aj za hranicami Európskej únie. Pýtam sa teda, ako spolupracujete s inštitúciami mimo Európskej únie, za hranicami Európskej únie samozrejme, aby ste eh, podporili a propagovali to, čo sme dosiahli my a tak, aby sme išli v prospech toho celkového svetového dobra, toho, čomu, čomu... Ďakujem. Michel Reversi. Si, monsieur le président, et bienvenue. Ďakujem. Pán Razi, srdečne vás vítam. Chcela by som povedať kolkom, že som spokojná s tým, že pán Rázi si uvedomil, že EMA potrebuje vyššiu mieru transparentnosti a k konfliktom záujmov môžem e, tiež uznať, že tam došlo k pokroku, ale ako to vyzerá s sledovaním ďalších e, krokov? a ako to teda bude vyzerať v tejto oblasti, aké sankcie e, sa predpokladajú, ak sa e, stanovené postupy nedodržia. Máme tu prípad pána Longrina. Je to všetko dobré, že e, sú tu stanovené určité nové postupy, ale existujú aj príslušné sankcie. Ak by odišiel potom do e, nejakej firmy e, a, a e, mohol by teda využiť, uplatniť svoje, svoje záujmy. Aké, aké sankcie by v takomto prípade boli možné? Ako zabezpečiť, aby títo zamestnanci neodchádzali potom do farmaceutických firiem? A potom klinické štúdie, klinické výskumy, chcete mať vyššiu mieru transparentnosti, e, vtedy je treba e, všetko zverejňovať. A teraz ešte na záver niečo k e, liečivám. Máme opakovane problémy s nežadúcimi účinkami liekov, kedy sa bude dať povedať, že liek bol dostatočne testovaný a dokázalo sa že nejaký liek je tak nebezpečný, že sa musí stiahnuť z e, trhu. Vy hovoríte o zodpovednosti lekárov. Ja si myslím, že tu by sme mali zabezpečiť väčšiu mieru e, jasnosti, ak štúdie dokážu, že nejaký liek je e, nebezpečný, treba, e, aby tu bola možnosť stiahnuť ho z trhu. Spomeňme si na prípad e, tej očkovacej hladky Dôležitý je aj follow-up, ďalšie kroky. Spomenuli ste pokroky, ktoré ste urobili. Nebolo by dobre v tejto súvislosti, keby sa vytvorila pracovná skupina, ktoré súčasťou by boli členovia parlamentu, e, lebo tu je veľa e, poslancov, ktorí by radi e, zaangažovanie dobrovoľne pomohli osraniť problémy. Ja si myslím, že by bolo vhodné, keby poslanci sa e, hlbšie zainteresovali do e, tejto tematiky. Ďakujem. Že... Ďakujem, pán výkonný riaditeľ. Srdečne vás e, vítam. Môžem sa v plnom rozsahu pripojiť k tomu, čo povedala kolegyňa. Teším sa konkrétnym opatreniam, o ktorých ste hovorili po týchto ťažkostiach, ktoré sa zistili. Kontrola e, vyhlásení záujmov je vždy veľmi dôležitá. Pokiaľ sa toto podarí zosúľadiť, tak sa to bude uberať správnym smerom. únia sa momentálne nachádza vo veľmi ťažkej situácii a je veľmi dôležité, aby občania mohli mať e, dôveru. Otázky v oblasti zdravotníctva sú e, minimálne rovnako dôležité ako e, ich želanie mať zamestnanie. To znamená, musíme vidieť toto odvetvie v rámci celkového hospodárstva alebo ekonomiky únie. Preto mám otázku k follow-up. Zaujímalo by ma, čo sa udeje ako nasledovné. Kolegovia už položili otázku, ako by mala EMA v budúcnosti fungovať, ako by bolo možné pravidlá hry premietnúť do rozhodnutí, ktoré musia urobiť, do stanovisk, ktoré eh, musia predkladať E, v prípade, že sa snažíme o kontrainduktívny postup, musíme zvážiť všetky pre a kontra. Takto by sme však e, mohli e, získať expertov, ktorí spolupracujú s priemyslom, ale aj takých, ktorí to nerobia. A mohli by sme získať globálny prehľad myslíte si, že tie rozhodnutia, ktoré robíte, zohľadňujú aj e, obavy, ktoré tu vznikajú. Je veľmi dôležité, aby sme boli aktívni aj v preventívnej oblasti Takisto ma veľmi teší spolupráca s ostatnými agentúrami. Zdravotníctvo pohlcuje obrovské sumy. Ako a čo chcete urobiť pre lepšiu prevenciu, aby sa zredukovala patológia, aby sa e, zlepšila situácia pre občanov a zároveň sa e, zmenila situácia aj v oblasti verejných financií. Ďakujem, pán predseda. Ja vystupujem takmer ako posledný a preto by som uh, mohol um, pána predsedu uh, osobne pozdraviť. Ja si myslím, že pomerne neskoro eh, prednedávnom vstúpil do svojej funkcie a preto je, neskoro, eh, preto, preto je priskoro ho hodnotiť, eh, hodnotiť jeho kroky, ktoré mohol urobiť v tejto agentúre. Samozrejme, lieky zo sebou prinášajú aj rizika, nie sú bez rizík a mm, úlohy v tejto súvislosti sú čoraz zložitejšie. Zdravie európskych občanov, aj tých, ktorí potom e, e, majú úžitok z krokov EMA, naozaj závisí od, od toho, čo agentúra EMA robí. E, teraz už pomaly prechádzam k tomu, čo som chcel, vlastne k jadru toho, čo som chcel povedať. My sme spoločne teda pôsobili v regióne e, Kalábria svojho času, poznám ho teda veľmi dobre a som si istý, e, že jeho e, prítomnosť tu, ja som si to všimla že dnes ráno, kolegovia ako Linda McEwen, už to vedeli dlhšie a ja som si teda istý, že vaša prítomnosť v agentúre EMA aj preto, že máte naozaj veľmi e, dlhé e, skúsenosti vo farmaceutickej oblasti, určite zabezpečia pokroky e, v agentúre EMA. Keď ste vy boli predsedom regiónu, spomínam si na naše spoločné kroky na e, univerzite e, farmakológie v Katanzáre. Prepačte, že som spomenul tieto naše e, súkromné záležitosti, ale chcel som naozaj ubezpečiť kolegov, že som presvedčený o vysokej kvalifikovanosti pána Ráziho. Ďakujem aj za osobné slova. Myslím si, že aj z takého niečo žije parlament a ten, ktorý bol e, takto pochválený za prácu v Kalábrii, ale aj ako kolega v Európskom parlamente. Tomu by som teraz rád odovzdal slovo, pretože je našou kontaktnou osobou z EMO. Takže dávam slovo teraz e, pánu e, profesorovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Teraz už každý chápe, prečo sa cítim taký polichotený a potešený. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme, ďakujem Dagmar. Je spravodajkyňou pre tradičné e, rastlinné lieky. Ja som e, jedným z otcov, ona bola matkou. A Peter Lis, vidíš teraz, Peter, že sme mali pravdu keď sme e, diskutovali a bojovali za terapeutické využívanie kmeňových buniek, pretože tento rok dostaneme cenu. Hovorili sme toľkokrát o programovaní v rámci použitia kmeňových buniek u ľudí. Takže som rád, že tu môžem byť a ďakujem aj Máriovi Pirilovi Mario si vynikajúcim viceprezidentom, podpred, podpredsedom. A takisto musím e, sa s vami podeliť o svoj všeobecný názor na úlohu profesora Raziho. Pretože viete, táto úloha je nesmierne náročná. A človek sa až trasie stiahnu sa tepny a začnú sa triasť ruky. Taká dôležitá je táto úloha. Napriek tomu musím povedať, pretože aj ja som bol v správnej rade, že prišlo niečo nové. Prišla nová vízia, nová strategická vízia. Prišlo viacej dynamiky do činnosti. Tak ako Dagmar povedala, išlo o koordináciu medzi toľkými rôznymi výro, výbormi či pracovnými skupinami, e, vedeckými porodnými skupinami. Bolo to nesmierne ťažké. A e, išlo to naozaj vynikajúce. vynikajúco. No a okrem toho musím povedať, že e, úloha tohto parlamentu v, tej, v oblasti farmakovigilancii je naozaj významná Um, išlo o správu Patrieho. Išlo o princípy o ehm, pred, eh, opatrnosti, prevencie. Eh, išli o, išlo o nové eh, položky, nové lieky, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie občanov. Išlo o to, aby sa väčšia časť príjmov venovala výskumu. Teraz máme e, farmakovigilanciu. V časoch krízy je ťažké nájsť ďalšie finančné prostriedky, ale je to pochopiteľné z hľadiska etického. Vieme, že e, lieky majú prispievať e, k blahu ľudí, ale treba nájsť rovnováhu medzi Európou a potrebou um, aktu, ktorým farmakovigilancia je v praxi. Netreba vytvárať eh, nič nového. Mali by sme mať um, vyváženú, kontrolovanú figmakovigilanciu, aby um, ľudia sa um, ehm, nadalej dozvedali o nepriaznivých účinkoch po schválení lieku. Ďalším bodom chcem zareagovať na slova Dagma, pretože ide o klinické skúšky. Viete, že už máme organizáciu, ako je Európska agentúra pre lieky EMA ktorá túto prácu robí už dlhé roky. Prečo um, zavádza duplicitu na úrovni komisie? Určite v budúcnosti sa vyskytne množstvo uh, konfliktov. Um, pokiaľ ide o CHMP, je tam konflikt myšlienok dnes je tam riadiaci vir CHMP, bude musieť zmeniť svoj názor, pretože každý sa môže míliť. Je potrebné predchádzať e, a vyhybať sa konfliktom v budúcnosti. No a napokon poviem, že som presvedčený, že EMA, Európska lieková agentúra, e, pod správnou kontrolou Európskeho parlamentu a takisto komisie bude vyváženie vyjadrovať najvhodnejšie názory v prospech pacientov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán Mauro. Rovnako aj za vašu prácu v správnej rade. A teraz dávam slovo e, Gidovi Razimu, aby zodpovedal otázky, ktoré boli položené. Steve. E, Ďakujem. E, dúfam, že sa mi podarí zareagovať na všetky e, vaše vstupy, ak náhodou nie ospravedlňujem sa. Najskôr to bola otázka pani Rod Beret. Išlo o komplexnú zložitosť, čo robíme na riešenie a zlepšenie našej efektívnosti a snahe riešiť zložitosť. Ideme vlastne po dvoch líniách. Jednou je veda a druhou je vedenie. Vedecká línia je v rámci e-výboru a v rámci expertných činností. Viete, že máme sedem výborov, to som povedal, a tieto výbory sa venujú rôznym častiam životnosti liekov to, čo teraz máme, máme e, výbor pre vedeckú koordináciu. Tam sú všetci e, predsedovia výborov a snažia sa predviedať problémy a zabezpečiť konzistentnosť hodnotenia, pretože e, časový rámec, kým práca prejde cez všetky výbory, pokrýva niekoľko rokov. Máme teda stabilné činnosti, aby e, rozhodnutia boli konzistentné. Potom vytvárame e, tým e, vedeckých písateľov, ktorí, v ktorých experti dostanú konzistentnejšie čitateľnejšie, zrozumiteľnejšie, spolahlivé vedecké názory, ktoré budú ľahko pochopiteľné a vedeli, odkiaľ naše rozhodnutia vychádzajú, pretože to súvisí s problémom dôvery. Ďalším krokom je, že sme zredukovali tri pracovné skupiny, skupiny bolo ich 76 a v nich bolo činných viac ako 3,5 tisíca expertov. Povedali sme si, že nie je možné postihnúť, pojať všetky vedomosti, ak proces nezoštívime, nezracionalizujeme. Dostávame sa teraz k manažerskej línii. Prebieha um, OPEX Management Excelencia. Tu budeme analyzovať každý jeden proces, aby sme dostali významné výsledky e, napríklad pri e, prideľovaní pracovníkov na, na iné pracovné zaradenia a už došlo k určitým presunom na základe potrieb. Samozrejme, že je snahou aj e, dosiahnuť finančné úspory vediem príklad. Celý ten proces informovania eh, v sektore komunikačných a informačných technológií s, s, s rozsiahlými databázami je predmetom rozsiahlej reorganizácie. Nechcem byť triviálny, ale chcem vám len predstaviť, aká obrovská práca má byť urobená mali sme takisto na základe toho sme mohli pre, presunúť 3 milióny eur na inú oblasť. Napríklad e, treba povedať, že v oblasti farmakovigilancie ešte stále nie sú zadefinované poplatky. To sú tri základné piliere efektívnosti. Musím povedať, že sa veľmi teším z reakcií vedenia, ktoré naozaj podporuje tento prístup. Dúfam, že to je dosť na Margo vaše otázky. Pán Delise hovoril o problematike transparentnosti. Poznamenal som si to. Nedávno sme Ehm, vykonávame viacero aktivít v oblasti transparentnosti, ktorá patrí k našim prioritám. Jednou z nich je zverejňovanie zápisníc eh, z zasadnutí výborov. Začali sme eh, s KOM, PDC, PDCO a PRAK. To sú tie výbory, kde zverejňujeme zápisnice. Snažíme sa e, nájsť, zozbierať skúsenosti a čo najskôr chceme zverejniť všetky zápisnice a všetky programy rokovania všetkých výborov. Čo sa týka klinických skúšok, aj tu budú čoskoro uverejnené údaje. To môže byť odpovedou na všeobecnú otázku, ktorú ste položili viacerí. 22. novembra bude veľké stretnutie. Otázkou je, ako aktuálne poskytovať údaje, aby sme si mohli byť istí, že e, o údaje nežiada len konkurencia, ale aby široká verejnosť mohla údaje dostať a aby sme pochopili, prečo, boli, pre, rozhod, prečo bolo prijaté dané rozhodnutie a aké rozmýšľanie je za tým skryté potrebujeme mať potvrdenie všetkých tých, ktorí sa tohto snaženia zúčastňujú, pretože sme e, slúbili, že ku koncu tohto roka zabezpečíme uverejňovanie vedeckých údajov. Viete, že je jedným z veľkých problémov zabezpečiť rovnováhu kto, eh, kto teda bude profitovať z nich a kto by mohol mať nevhodnú eh, výhodu z týchto údajov. Čo sa týka klinických eh, pokusov, veľa vecí sa už robí. V apríli 2012 sme sa zamýšľali nad tým, ako prijať, akým spôsobom prijímať skúšky, ktoré prichádzajú spoza hraníc Európy. Aby sme zabezpečili uplatňovanie a splnenie Helsinskej deklarácie. Aj to, že inšpekcie budú významnou súčasťou tohto postupu. Riešili sme problém obmedzených právomocí našich inšpektorov. Nemôžeme priamo monitorovať či um, identifikovať etické problémy ktoré v ktorých, e, ktoré sa týkajú pacientov mimo Európy. A to je významný problém. Dúfam, že bude mať možnosť sa na to lepšie zamerať a zabezpečiť si aj legislatívne stanovisko, aby sme vedeli, e, ako môžeme celkovo postupovať. Ďalšia otázka sa týkala tzv. advanced therapy. Áno, je pravda, že iba jeden produkt sa sem dostal a to ma znepokojuje, pretože v minulosti som sa venoval výskumu v oblasti advanced therapy to, čo sa označuje ako úspech prvá genová terapia, terapia vo svete, e, tu si môžu mnohí myslieť, že išla o neúspech, pretože e, konečné rozhodnutie bolo také, že genová terapia, terapia e, to rozhodnutie o genovej terapii trvalo dva roky a pochádzalo troch výborov. No a napokon riešenie bolo také, že e, treba nájsť presnú indikáciu. Prvýkrát sa vypracovalo posúdenie na základe úplne iného prístupu v porovnaní s tým e, štatistickým nástrojom, to je ten prevažujúci nástroj, ktorý najviac používame. Treba si uvedomiť naozaj významnú pozitívnu úlohu na základe súčasnej legislatívy. Videli sme, že výbor bol e, ochotný diskutovať o tejto otázke, kým nedospel k rozhodnutiu. E, Takto bola vydláždená nová cesta. To si myslím, že povzbudí k väčšej odvahe v prospech advanced therapy. Ďalšia vec, ktorá um, vzbudzuje nádej, je v tom, že keď sa pozrieme na advanced therapy, tam 80 produktov zo 150 je v prvej uh, a druhej etape pokusov toto je naozaj um, veľmi pokročilé. V ďalšej etape budeme musieť hodnotiť 250 produktov v oveľa lepšie pripravenom prostredí a v prostredí, ktoré bude naozaj um, oveľa sebavedomejšie a, um, a bude presvedčené o tom, že lepšie bude vedieť hodnotiť produkty Advanced Therapy. Čo sa týka počet zamestnancov v, našom, v našej agentúre, predpokladám zmenu. Očakávame nástup expertov a očakávame, že k nám nastúpia chemisti, e, farmaceuti, genetici a ďalší, ktorí budú môcť podporiť e, rozhodnutia o tejto terapii. Takýto je náš prístup. Možno o tom hovorím trocha zmečite, ale um, práve v súčasnosti prebieha množstvo aktivít v tejto oblasti. Pani McKeven sa pýtala na vzťah s komisiou. Myslím si, že sme začali veľmi pekne spolupracovať s komisiou. Povedala by som to, že naozaj systematicky máme e, pravidelné výmeny názorov s generálnym riaditeľom. Naši pracovníci z určitých dôvodov sú v neustálom kontakte s určitými útvarmi komisie. Mali sme určité ťažkosti vysledovať všetky prebiehajúce aktivity. Budu- do budúcnosti som, e, som presvedčený, že naša odbornosť e, bude zapracovaná, bude sa, zúčast- sa zúčastňovať legislatívneho procesu. Náš, myslím tým náš technické, technický vstup, naše hodnotenie vplyvu na každodenný svet. Myslíme si, že, myslím si, že e, má svoje hodnoty a komisia to ocení. E, je to, mám taký pocit, tak to, to cítim a nevidím nejaký veľký problém v budúcnosti, pokiaľ je o spoluprácu s komisiou. Uh, uh, well, uh, about the black symbol, I, I know that it was a long process. The consultation uh, has been taken. Čo sa týka čierneho symbolu, tak konzultácie boli dlhodobé. Hovorilo sa to o tom v rámci PRAK. A žiaľ, predstav, predstaviteľia občianskej spoločnosti ešte nie sú tak ďaleko. Bolo treba konzultovať externú pracovnú skupinu. Napokon bolo dohodnuté, že sa tento symbol príjme a dostane sa do komisie, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. To sú um, moje vedomosti o prebiehajúcich aktivitách. Čo sa týka členských štátov, myslím, že ste eh, hovorili o jednej z mojich najväčších obáv. Neprichádza to heterogénne od pacientov a e, zdravotníkov, ktorí majú databázu, ale závisí to od národného systému farmakovigilancie. A tieto informácie budú prichádzať od 27 či 28 rôznych systémov. Eh, je tu problém s heterogennosťou signálov, ich spôsobu popisu. Treba mať eh, systém, aby sme to všetko vedeli odfiltrovať, vyčistiť, pretože sa môže stať, že veci budú duplicitné ak budú, budeme mať tri signály e, vzhľadom k tej istej udalosti, to to je znakom heterogennosti. Treba byť pripravený. Sme pripravení na mnohé akcie, ale žiaľ nemáme skúsenosti a to vzbudzuje moje obavy. Na webovej stránke máme minimálne 100 aktívnych látok, ktoré e, boli mm, postúpené členským štátom, aby ich odsledovali. Takže je výborná spolupráca s členskými štátmi a tá spolupráca naozaj sa e, stáva skutočnosťou. Čo sa týka expertov, no už poviem, že stred záujmov poukazoval na to a viedol k tomu, že sme znížili e, našich, našich panelistov z počtu 4000 na 3200. A na to treba nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Ehm, je to dobrým signálom, že je efektívny e, systém na sledovanie konfliktu záujmov. Samozrejme je tu aj obava, že možno o 3 či 5 rokov, kedy e, daný expert nepôsobil vo firme, e, už daný expert nebude dostatočne na výške takže jeho um, aktivita je veľmi dôležitá. Preto sa v tejto veci obraciame aj na firmy. Uh, Im sa ľahšie uh, nachádza expertov, vedia ich lepšie zaplatiť a pritom nám stále uh, viacej narastá objem práce. Vieme teda, že produkty práce posudzujú neodborníci naše, naše, prav, naše právomoci sú tu obmedzené. Pokiaľ ide o mimoriadne zácne choroby, máme iba jedného experta. Snažili sme sa presvedčiť a tu sa vrátim k všeobecnej snahe o lepšie organizovaný prístup v rámci výborov obvykle, obvykle rôzne výbory používajú rôzne e, typy odbornosti ale bolo dohodnuté, že sa identifikuje skupina expertov pre každú terapeutickú oblasť, že sa budú používať tí istí, aby bolo možné nájsť určitú skupinu expertov ľahšie. Takisto sa pozerám na skúsenosti FDI majú 25 neobsadených miest z tých dôvodov, že je konkurencia medzi našou agentúrou a e, súkromnou sférou. Je to problémom. Vidíme to, že ako keby sme podporovali e, slnečné svetlo, ktoré od nás nezávisí ale snažíme sa povzbudiť zástupcov priemyslu a snad to bude odpovedou na pani, otázku pani Lapáža, pani Rivesi. Nož, ide o to, o ktoré, ktoré dokumenty musíme skontrolovať z hľadiska verejného záujmu. Máme životopisy, a takisto je tu možnosť, e, aby nám ľudia signalizovali a budeme e, radi, keď sa tak e, bude stávať. Musíme to jednoducho takto odsledovať. Um, ide tu o určitú paralelu s zákonom v USA o slnečnom svite. Bolo, firmy boli požiadané, aby poskytli zoznam uh, pre všetky jednotlivé skúšky a kto z nich môže benefitovať a kto mm, môže mať záujem v tejto veci. Čakáme na to. Ehm, kontroly sú v našej práci rutinnou záležitosťou. Nie je to nič jednorazové. Samozrejme, že dokumentácia Eh, ktorá by zabezpečila, aby dokument bol v súlade s ďalšími podkladmi, požiadavkami je nad naše možnosti. Nož. Eh, staršie deklarácie, vyhlásenia sa, sa eh, zatrieďujú. Takisto, keď dostaneme informácie o ktorého z vás, môžeme začať konať Samozrejme, že životopisy sa aktualizujú každý rok. Pani Kukovič, ak som správne pochopil vašu otázku, pýtate sa, ako môžeme pacienta informovať o účinkoch určitých liekov na liečenie chronických ochorení, ako môžeme odsledovať interakcie rôznych e, ďalších liekov, ktoré sú podávané súčasne. Musím pripustiť, že toto je naozaj e, hlavná otázka, kľúčová otázka na vedeckej úrovni. Existuje len obmedzená možnosť dostať sa k takýmto poznatkom vopred. Jednoducho takýto je reálny život. Iba použitie liekov v skutočnom živote ukáže naozaj, ako to je. Ale ako to predvídať? Vy ste sa pýtali, ako e, čo najlepšie anticipovať takéto vedomosti a ako pacienta na to upozorniť. Myslím si, že skupina, ktorá sa venuje e, geriatrikám v rámci našej agentúry, e, iba problematicky nachádza zdroje na riešenie tejto otázky. A keď si uvedomujeme tento problém, totiž e, geriatrická populácia vo všeobecnosti užíva značný počet liekov súčasne a nemáme dosť vedomosti, vedomostí o, um, vzájom, o interakciách uh, mnohých liekov. Hovoríme o budúcnosti ľudstva, uh, pretože uh, ľudský život sa predlžuje a tento problém je významný. Na druhej strane, tí, ktorí tento problém majú, sú, majú šťastie. Aký správny uh, genetický nástroj môže byť. Je to e, zapojenie genetiky a nanotechnológie e, tak, aby e, príslušný výbor vedel zachytiť včas signály a predvídať interakciu rôznych liekov. Každé in, každá informácia v tejto súvislosti bude zohľadnená a stane, stane sa súčasťou rozhodovacieho procesu. Nuž, ďalšia otázka tu bola od pána Bokoša. Dúfam, že som vaše meno vysvetl, vyslovil správne. E, čo sa snažíme robiť na medzinárodnej úrovni? na svetovom kolbišti. Myslím, že v prvom rade sa snažíme zabezpečiť, aby väčšina našich snažení išla e, smerom k budovaniu e, kapacít inšpektorov, inšpekčných kapacít. Možno som nudný, ale stále opakujem to, čo som zažil v Taliansku. E, vtedy som poslal, vyslal k tým inšpektorov. A, a išlo o to, že v našich v, v, že v, u toho kontrolovaného subjektu si podávali kľúčky inšpektory Národnej agentúry a EMA. Keď jedni prišli, druhí odišli druhí odišli, prví prišli. Máme však e, podporu komisie v budovaní e, kapacít. Máme samozrejme aj e, množstvo memorandov porozumení, máme dôverných dohôd, máme množstvo zavedených nástrojov a používame ich. Väčšinou sú to tie, ktoré má aj komisia výmena informácií prebieha naozaj efektívne. Takto sa podarilo predísť um, výskytu meningitíde v USA. Um, mali sme uh, naozaj uh, informácie v tlači s dostatočným predstihom a takisto um, to, snáď v tomto prípade išlo o nesprávnu výrobnú prax v USA ale takto môžeme ilustrovať, ako sa informácie vo verejnej sfére e, efektívne poskytujú, prvnež sa problém naplno prejaví. Nemám možnosť e, zareagovať na všetky vaše otázky, preto sa ospravedliem, ak mi niečo unikne. Hovorili ste konkrétne o dvoch veciach, ktoré sa ma týkajú. Teda, kedy e, poskytneme, kedy vydáme klinické, výsledky klinických skúšok. Povedali ste, že je to v prospech verejnosti a my sme o tom plne presvedčení. 22. novembra budeme tento problém verejne riešiť. Budeme sa snažiť o najlepší možný výsledok e, a platnosť, relevantnosť údajov. Myslím, že viac menej toto je reakciou na otázky pani Lapáže. Myslím, že ste sa takisto pýtali na spôsob riešenia v prípade eh, stiahnutia lieku z trhu a keď sa takéto niečo stane verejnou informáciou. Posledná novela legislatívy o farmakovigilancii to, myslím, ustanovuje v každom členskom štáte, či každý členský štát, či ktorýkoľvek um, bude eh, stiahovať určité lieky, bude to musieť eh, um, zverejniť a potom eh, tieto výsledky budú podrobené prieskumu výboru PRAK. Pán Pirlo, profesor Nistiko, ďakujem za vaše láskavé slova. Dúfam, že vás v budúcnosti nesklamem. Ospravedlňujem sa, ak mi niečo uniklo, ale som naozaj uh, pripravení doplniť e, informácie alebo vám viacej informácií poslať písomne. Myslím si, že na nič nezabudli. Skutočne ste veľmi podrobne zodpovedali všetky otázky. E, bolo to e, skutočne vynikajúce. Až od novembra ste na tomto poste a dovolte mi teda, aby som sa poďakoval za vaše vystúpenie a e, takisto v rámci rozhovoru včera bolo povedané, že aj spravodajcovia z Európskeho parlamentu majú otvorené dvere e, v organizácii EMA, pokiaľ e, je to žiadúce. Takže dovolte mi ešte raz poďakovať sa boli by sme radi, keby sme v našich agentúrách eh, mali tých najlepších expertov, ktorí by pre nás pracovali, ktorí by pracovali pre eh, dobrú vec. Eh, niekedy je to ale veľmi zložité, je to tak povediac konflikt záujmov získať týchto expertov. Transparentnosť je veľmi dôležitým bodom, ale po transparentnosti nasleduje nepriehľadnosť. A to si musíme neustále uvedomovať, keď žiadame stále viac a viac transparentnosti. To si musíme skrátka uvedomovať aj v praxi a využívať to pre dobrý účel. Dovolte mi ešte raz sa poďakovať. Želám vám aj vašim spolupracovníkom ale aj kolegom zo správnej rady, bývalým kolegom všetko dobré vo vašej práci a budeme naďalej, zotrváme naďalej v kontakte, o to, o kontakte, o to sa už postarajú naši kolegovia. So, jetzt kommen wir zum Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu, číslo 4. Ide o ochranu zdravia, radioaktívne látky vo vode, ktoré sú určené, ktorá je určená na ľudskú spotrebu. Spravodajkyňou je e, kolegyňa Michelle Rivasi. Prosím, aby sa pripravila a nech sa páči, ste na rade s vašou správou. Ďakujem, pán predseda. Ide o návrh smernice Rady, v ktorom sa hovorí o radioaktívnych látkach v pitnej vode. Je to téma, ktorá sa týka nás všetkých Týka sa to predovšetkým koncentrácie radioaktívnych látok v pitnej vode. Problém je nasledovný. Ide o to, e, ktorý zákon sa na to vzťahuje. Komisia urobila návrh. My už smernicu o pitnej vode máme a to z roku 98. Všetky kontaminanty sú v tejto smernice už obsiahnuté, ale Komisia všetky tieto radioaktívne látky chce vybrať a dať do e, Euroatom legislatívy. To je problém, ktorý sa týka nás všetkých. V rámci tejto smernice o pitnej vode by sme mali chemické látky, ktoré môžu mať vplyv na zdravie, ale všetko, čo súvisí s radioaktívnymi látkami by bolo prenesené do Euratomu legislatívy a tam by sme sa na tom nemohli spolu podielať ako parlament. Preto žiadame zmenu e, tejto legislatívy a síce, že radioaktívne látky sa opäť zahrnú do tejto smernice o e, pitnej vode z roku 1998. To znamená, že neexistuje žiaden dôvod, prečo by sme tieto látky mali z tejto smernice vyňať. E, včera sa uskutočnilo tieňové zasadnutie, všetci zástupcovia politických skupín súhlasili s touto zmenou. Toľko teda k prvému bodu. Druhý bod. V návrhu komisie sa to odzrkadľuje tiež. To znamená, rozlišujeme prírodnú radioaktivitu a umelú radioaktivitu. Samozrejme, že máme v určitých regiónoch Európy radioaktivitu, e, ktorá je vyššia napríklad vo Francúzsku v roku 2006. E, aj tu existuje určitá úprava. Hovorí sa o tom, že e, prípustná je určitá hranica, u týchto radioaktívnych látok, e, ktorá e, nie je škodlivá. Samozrejme, že existuje radioaktivita, ktorá e, je problematická. Komisia by chcela všetky tieto, tieto dva druhy zhrnúť do jedného. My ale žiadame oddeleť tieto dva pojmy, teda prírodnú radioaktivitu a umelú radioaktivitu. Musíme riešiť tieto dva pojmy oddelenie, pretože e, v druhom prípade ide o radioaktívny odpad z jadrových reaktorov. To znamená e, radioaktívny odpad, ktorý sa týka priemyselných zariadení. Pokiaľ spojíme tieto dve zložky a e, povieme, že kumulovanie to nepresahuje 0,1 milisieversa ročne, tak to potom neznamená žiadne riziko pre obyvateľstvo a na toto chcem práve upozorniť. To znamená, pokiaľ kumulujeme tieto dve zložky, tak to znamená toľko, že radioaktívna e, znečistenie vo vode je prípustné, preto opakujem ešte raz, máme prírodnú radioaktivitu 0,1 milisiverta a umelú radioaktivitu, ktorú budeme musieť viac zredukovať. E, pokiaľ cezium, kobalt e, a podobné látky sa v tejto e, vode nájdú, tak e, sú to vlastne kontaminujúce zložky z priemyslu. Čo sa týka meraní vody v blízkosti jadrových reaktorov, tam sme skutočne zistili tieto radioaktívne látky. Robili sme kontrolu. Mne bolo jasné, že to nie sú jadrové reaktory. V blízkosti boli napríklad e, e, nemocnice, ktoré e, takto kontaminovanú vodu odvádzali. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá v rámci tejto smernice, to sú normy, pre koho sú stanovené tieto normy. Pozrite sa na návrh komisie, zistíte, že tieto normy platia pre dospelé osoby. Pokiaľ hovoríme o vode, voda sa týka predsa všetkého obyvateľstva, to znamená deti, e, e, dojčence a proste všetkých sa týka. E, ten koncept spočíva v tom, že musíme chrániť práve kritické skupiny, to znamená najslabšie skupiny obyvateľstva. Preto potrebujeme normy, kde, v ktorých sú chránené práve e, tieto e, zložky obyvateľstva, to znamená predovšetkým deti do veku jedného roka. Takúto vodu by e, mohli potom používať matky aj E, pre e, dojčence. To znamená, a starí ľudia sú samozrejme rovnako rizikovou skupinou. Komisia chce, aby tieto normy e, zohľadnili rozličné vekové skupiny obyvateľstva. Keď sa teraz ale stanovia normy pre dospelých, ako potom môžeme chrániť deti? Takže pitná voda je skrátka, čo, si, čo sa týka všetkých. A teraz e, princíp e, z nečisťovateľa, pokiaľ máme dočinenia s umelou radioaktivitou, znečisťovateľ musí e, prevziať e, náklady spojené e, so riešením tejto situácie a nie daňový poplatník. Takže to je princíp znečisťovateľa a potom je tu ešte e, otázka e, zosilnenia kontroly. E, E, pokiaľ sa napríklad e, berú vzorky pitnej e, vody a skúma sa radioaktivita, nedostaneme sa ďalej, pokiaľ sa robia len merania. Ja som povedala, že potrebujeme isté opatrenia v tejto oblasti vody, ale potrebujeme určité opatrenia aj v oblasti chemických látok. Takže môže sa stať, že budeme mať e, umelú radioaktivitu, e, ktorá pochádza z určitých viatrových e, reaktorov alebo dokonca z nemocníc. Pokiaľ budeme takto postupovať, môžeme urobiť vhodné opatrenia. Nemôžeme povedať, že pokiaľ nemáme radioaktívne zdroje, nemusíme robiť túto kontrolu. To nie je správne. To sú tie najdôležitejšie prvky tejto smernice je to veľmi dôležité, aby sa legislatíva zmenila, pretože pokiaľ to príjmeme, a to je práve ten kritický bod, musíme to urobiť v zmysle Lisabonskej zmluvy, pokiaľ sa vyberú iba radioaktívne látky a preberú sa do Euratom zmluvy, nemá, nebudeme mať možnosť do toho zasahovať ako Európsky parlament. Práve preto e, nesieme e, v rámci tejto smernice veľmi veľkú zodpovednosť. E, ďakujem za úvod do tejto témy a teraz by som chcel dať slovo tieňovým spravodajcom za EPP. Je to pán Mikolášik, nech sa páči. Um, uh, ďakujem, pán predseda. Uh, mali sme veľmi hodnotný, hodnotné stretnutie včera s uh, s kolegyňou, eh, hlavnou spravodajkyňou pani Rivázy. A myslím si, že sme sa aj zhodli na mnohých veciach, eh, možno nie úplne na všetkom, ale eh, na väčšine, na väčšine princípov sme našli pomerne mm, silnú zhodu v tom, že, a podporujem to aj ja, aj moja skupina, že je žiaduce, je potrebné dokonca, aby sme zmenili eh, legal base, aby sme zmenili právny základ, eh, v ktorom budeme eh, túto normu posudzovať. Je to vážna vec, voda, pitná voda, voda, ktorú konzumujeme my a naše deti, to je niečo, kde parlament musí mať co-decision, teda pouvoir, a kde vlastne my sa odvolávame na, na, to, na ten artikel 191, e, ktorý je práve o potrebnosti e, procesu spolurozhodovania. A e, je potrebné ešte prerokovať niektoré technické detaily. Sú aj rôzne nové veci, ktoré by sme tam chceli pridať, napríklad ohľadom radónu a ohľadom vody, ktorá je vo flaškách, bottled water. E, to sú veci, ktoré e, treba ešte ošetriť e, cez amendmenty a cez naše postoje. Samozrejme, mm, a zhodli sme sa, že je ale potrebné, lebo je tam ten, tá otázka noriem pre dospelých a noriem pre deti, kedy naozaj sa môže ľahko stať, že z vody, ktorú používame bežne vo vodovode, bude niekto robiť, e, pripravovať e, výživu pre e, dojčatá, pre novorodencov, no tak samozrejme tam si nemôžeme riskovať, aby tam bola zvýšená radioaktivita, aby tam bol či už, či už jód, alebo radon, alebo cézium, alebo ďalšie prvky nad rozumnú, hovorím rozumnú hodnotu. Tie hodnoty sú samozrejme ešte stále um, nie celkom ustálené, ale vieme sa na tom dohodnúť. Myslím si, že budeme mať na tom aj ďalšiu, ďalší taký um, plodný dialog. A preto sme chceli aj pani spravodajkyňa, kolegyňa Rivázy, aj my ostatní sme sa zhodli, že musíme mať ešte e, sedenie s e, expertami. Ja, ja navrhujem, aby to nebol jeden expert na radioaktivitu len, ale aby tam bol aj expert lekár, proste e, medicínsky vzdelaný človek, Môžu to byť dve osoby, ktoré môžeme vypočuť a ktoré nám môžu pomôcť významným spôsobom hovoriť o tých dôsledkoch, o tom impakte práve na mladý organizmus, na deti. A mm, to by som chcel, aby sme sa uzhodli, že e, takýto proces e, ešte budeme podporovať a tým pádom bude aj e, zmena vlastne v timetable, v tom časovom rozpise, kedy budeme príjmať túto normu alebo tento náš materiál, či už vo výbore alebo potom neskôr v pléne, musí to byť e, nutne posunuté. E, podporujem aj ten princíp, e, že znečisťovateľ musí platiť, to je v poriadku, to je samozrejme princíp, ktorý je aj pre mňa dôležitý a posilnenie kontroly, samozrejme, to je niečo, to je conditio sine qua non, tam musíme byť veľmi prísni. Ďakujem. Ďakujem, pán Mikolášik. A teraz prosím teňového spravodajcu pána Hernesku. You, Pán predseda, dovolte mi, aby som e, zablahoželal pani Rivasi k tejto práci. Je to veľmi dobre štrukturovaný uh, uh, materiál. A teraz e, by som chcel povedať, že zdieľam názor spravodajkyne, že v záujme právnej istoty a jej konzistentnosti a kvality pitnej vody by sa mali presunúť pod vlastne zmluvu tieto Ehm, otázky pitnej vody. Je dobré aj, že sa rozlišujú rôzne typy, rôzne zdroje e, radioaktivity, ľudské a umelé. Tiež je dobré, že zohľadňujeme kritické e, e, typy populácie, pokiaľ ide o použitie pitnej vody. Ďalší aspekt, e, ktorý chcem ošetriť pomocou mojich podmiňovacích návrhov, je zvýšenie e, bezpečnosti pre spotrebiteľov. Ochrana spotrebiteľov je jednou z najdôležitejších e, tém pre mňa. Treba toto teraz ohľadniť v kvalite pitnej vody v EÚ. Eh, mali by sme zohľadniť to, čo eh, eh, sa udialo vo Fukushime v Japonsku, a preto aby členské štáty mali posilniť svoje predpisy informovania obyvateľstva v prípade nebezpečenstiev. Bolo by dobré, aby sa zriadilo call centrum pre, pre hlásenie informácií e, v takejto súvislosti. Bolo by to dobre pre e, spotrebiteľov. E, pokiaľ ide o metódy monitorovania radioaktívnych látok v členských štátoch, navrhoval by som, aby členské štáty mali k dispozícii nejakú zbierku správnych postupov v tejto oblasti bolo by dobré, aby mali čas e, dva roky, e, namiesto jedného roku na to, aby e, začali členské štáty splňať to, čo stanovuje táto smernica. Tieto dva roky by im umožnili updatovať technológiu, ktorú ich laboratória používajú, aj pozmeniť ich platnú národnú legislatívu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dávam e, pánu, pána Jotu Kotovi. Nie je prítomný. MEP of the year. Congratulations. Richard Zeber, eh, parlamentný poslanec roka. Gratulujem vám. Ďakujem a ďakujem samozrejme aj kolegom, eh, ktorí za mňa hlasovali. Chcel by som eh, zdôrazniť, že e, spolupráca je výborná a e, presahuje teda len e, spoluprácu v rámci politickej skupiny. Tá spolupráca medzi jednotlivými politickými skupinami je veľmi dobrá. A dostávam sa vlastne už aj k téme. Pani Rivasi predložila veľmi dobrú správu. Takmer úplne s ňou vo všetkom súhlasím, predovšetkým čo sa týka jej kritiky legislatívy, E, tu zdieľam na 100%. Komisia sa snažila poprvé parlament, e, tak povediac, odstaviť a touto akciou v súvislosti s kontrolou e, prinútiť parlament prijať niečo, čo nezodpovedá normám som spravodajcom pre e, tieto prioritné látky vo vode a pokiaľ to porovnáme, teda pitnú vodu na jednej strane, ktorá je oveľa dôležitejšia ako e, voda vôbec, musím povedať, že ide o to, aby sme mali e, právo spolu rozhodovať práve v tejto oblasti pitnej vody. E, pokiaľ ide o návrh Euratomu, e, ktorý je pre zdravie ľudí veľmi dôležité, majú členské štáty skutočne dostatok priestoru na to, čo sa týka e, druh kontroly, ako budú s tým zaobchádzať. Ovšem, to nezodpovedá tomu, čo požadujeme my v Európskom parlamente, pretože potrebná ochrana nie je zaručená. Takže v každom prípade musíme trvať na tom, aby sa zmenila právna predloha. Musíme sa vrátiť až do roku 92, tak ako to bolo uvedené v pôvodnej smernici o tri, e, pitnej vode. Takže toto stanovisko komisie nemôžem podporiť. Je potrebné si uvedomiť, e, že radioaktivita, či je prírodná alebo umelá, má rovnaký účinok. Sú, je pravdou to, že čo povedala pani Rivasi, že e, snažíme sa skúmať e, tieto dva druhy e, radioaktivity. V tom s ňou súhlasím, len takto môžeme potom urobiť potrebné opatrenia rovnako, ako to vyzdvihol aj pán Mikolášik vo svojom príspevku pokiaľ máte nejakú potravinu, ktorú nemusíte bezpodmienečne konzumovať, nie je to tak tragické. Ale keď hovoríme o pitnej vode, kde nemáte žiadnu možnosť sa tomu vyhnúť, či už ako tehotná žena, alebo ako dieťa, ako dojča, tak e, to musíme e, zohľadniť pre všetky vekové kategória, nie len pre dospelých preto si myslím, že e, s týmto návrhom sa musíme e, vážne zaoberať. Mali by sme sa opierať predovšetkým o návrh e, týkajúci sa prioritných látok, kde každý jednotlivý členský štát by predložil konkrétne metódy, konkrétne návrhy, aby nebolo možné sa z toho vyzúť. Napríklad, ak členské štáty E, sú toho názoru, že to nie je potrebné. To predsa nie je žiadna normálna alebo žiadna vhodná formulácia. Pevne verím, že vo výbore sa nám podarí získať väčšinu preto, aby sme e, tieto slabé stránky v tej právnej predlohe zmenili. Ďakujem a teraz prosím Corinne Páš. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručná. Spravodajkyňa odviedla vynikajúcu prácu. Plne sa identifikujem s tým, čo povedala. Táto téma je nesmierne dôležitá. Kvalita pitnej vody je veľmi e, dôležitou vecou, takisto aj výskyt radioaktívnych látok e, v pitnej vode. Musíme skúmať. Ja síce nie som tieňovou spravodajkyňou, ale v mojej politickej skupine sa e, zasadím e, za to, aby táto správa bola podporená rovnako ako aj všetky návrhy. Ďakujem, kolegyňa. A teraz prosím kolegyňu Judith Miakes, ktorá medzičasom prišla. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem tiež spravodajkyni za správny prístup, za dobrú spoluprácu, ako aj za všetky pokusy e, zmeniť e, právnu predlohu, právne predpisy. Čo sa týka e, právnej predlohy, ako to navrhla e, spravodajkyňa, súhlasím. Myslím si, že to musí zostať pod parlamentným dozorom a v žiadnom prípade e, sa to nesmie presunúť do Euratom zmluvy. Konformita s legislatívou v oblasti pitnej vody je veľmi dôležitá. To znamená, e, e, musíme chrániť vodu pred radioaktívnym zamorením. V druhej verzii textu komisie sa e, už zahrnul aj radón ako prvok, rovnako ako aj voda plnená do fliaž. Je veľmi dôležité, aby sem bola zahrnutá aj voda, ktorá sa používa v potravinárskom priemysle Súhlasím so spravodajkyňou v tom, že sa musíme zaoberať predovšetkým s tými najslabšími e, skupinami obyvateľstva s mimoriadným zameraním na deti. Musíme kontrolovať kvalitu vody a pokiaľ sa e, nám niečo vymkne z rúk, musíme urobiť e, všetko preto, aby sa obnovila kvalita pitnej vody a aby sa odvrátilo nebezpečenstvo tak spravodajkyňa, ako aj tieňoví spravodajcovia, rovnako ako aj kolegovia z výboru ITRE, e, sú e, rovnakého názoru. Všetci si želáme lepšiu legislatívu pre túto oblasť. A teraz dávam e, slovo zástupcovi komisie, pánu Augustinovi Jansenovi ktorý e, je e, vedúcim kompetentného oddelenia. All... Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade komisia e, si váži kvalitu a značnú prácu pri príprave tejto správy. Ešte stále sa jej venujeme a hodnotíme hlbšie mnohé z pozmeňovacích návrhov, ktoré sa navrhujú. Hlavným bodom však je právny základ zmluva o fungovaní EÚ a nie Euratom, čo sa odráža v mnohých pozmeňovacích návrhoch aj e, k úvodným ustanoveniam, aj k článkom. Argumenty spravodajky nevychádzajú z beletovej správy, e, čo teda e, vyšlo zo zmeny legislatívy týkajúcej sa potravy keďže zachádzala značne nad rámec jednoduchého rikastu, ešte stále e, to plne nezhodnotila e, komisia, nezohľadnila. Ja by som tu chcel e, spomenúť výbor pre právne otázky parlamentu. Ten iba v tejto súvislosti vydal odporúčania, neprijal právny pohľad na E, výlučné kompetencie zmluvy o fungovaní EÚ. Komisia však zastáva silný názor, že zmluva o Euratome by mala byť právnym základom pre všetky e, záležitosti týkajúce sa e, radioaktívnych látok alebo ionizačného žiarenia v súvislosti s potravinami. Navrhuje e, sa tu e, vila e, vymazať napríklad v pozmeňovacích návrhoch 14 a 16 odkaz na legislatívu súvisiacu s Euratomom. To nie je šťastné riešenie, pretože de facto by sa tým znížila miera ochrany, ignorovali by sme tým princíp v tom zmysle, že nie je tu žiaden princíp znečisťovať až po e, úroveň e, tých e, indikovaných mier. Nie je ani vedecký základ pre rozlišovanie ani v odporúčaniach Medzinárodnej komisii pre radioaktívnu ochranu alebo e, základné bezpečnostné e, štandardy. Rozlišovanie má e, vlastne vysvetliť, prečo chceme znížiť, znížiť stanovený, stanovenú hodnotu na 10 Cieľom e, je e, zabezpečenie kvalitnej e, vody, nie znížiť a obmedziť unik radioaktívnych látok z nemocnic alebo elektrárni, čo by teda stanovovali právne predpisy Euratomu. Preto nemôžeme súhlasiť s takýmito pozmeňovacími návrhmi EP. Niektoré z e, navrhovaných pozmeňovacích návrhov e, sa e, nevzťahujú len za, na radioaktívne látky, ale zachádzajú nad rámec a nevysvetľujú, preto by, pre, nevysvetľujú, prečo by tu mali platiť iné pravidlá, napríklad pokiaľ ide o informácie, o, o princíp, že znečistovateľ platí, a týka sa to aj technických e, požiadaviek v správe. Ďalší e, bod, e, pričom nechcem zachádzať do ďalších detailov iných pozmeňovacích návrhov, sa týka referenčnej osoby v prípade povolených dos. Áno, stiahujeme sa na, na dospelé osoby, pokiaľ ide o mieru týchto látok. To je pravda, pretože v tejto smernici jednoducho iba definujeme eh, parameter indikačný parameter, ktorý by mohol eh, viesť k určitým problémom v dodávkach eh, pitnej vody. Je pravdou, že v prípade obzvlášť prirodzene existujúcich radionuklidov vo vode, obzvlášť deti sú ohrozené, ale Um, Významné by to bolo iba, ak by e, člen e, e, verejnosti bol vystavený počas celej svojej dĺžky života takýmto mieram radioaktivity. A preto, ak sú vystavené deti takýmto hodnotám radioaktivity, to nie je až také významné. To, čo povedala pani Rivázi, sa vzťahuje na mieru posilnenia kontrol spolu s e, ostatnými e, e, chemikáliami a spomeniam ignorovanie iných zdrojov informácií. Máme tu primárne právo 20, články 25, 24 zmluvy. Spomíname tam všetky radioaktívne látky vo všetkých komponentoch životného prostredia, a všetky zložky vody spolu s geologickými informáciami e, nám môžu nám e, pomôcť viesť e, k záveru, že nebude potrebné získavať nejaké iné zdroje informácií, pretože už tie existujúce sú potrebné pretože ak tam nie je nejaký zdroj, nie je, nie je, pod, nie je tu vlastne ani riziko eh, porušenia eh, kvality vody. Ďakujem, pán predseda, za možnosť vyjadriť sa. Ďakujem a záverom by som rád dal slovo ešte pani spravodajkyni, pani Rivasi, nech sa páči. Ďakujem. V prvom rade by som sa chcela poďakovať kolegom, za e, podporu mojej správy. Všetci sme si e, zajedno v tom, že sa musí zmeniť právna predloha, i keď komisia je úplne iného názoru. Ak hovoríte o tom, že na úrovni Evratomu by to bolo reštriktívne, tak e, musím povedať, že po detálnej analýze e, to vôbec nemôžem potvrdiť. Uvediem e, príklad. Bolo by nemysliteľné, aby u smernice z roku 98, kde ide o chemické látky, by sa vybrali, dajme tomu, radioaktívne látky. To predsa nie je možné riešiť takýmto spôsobom. To znamená, nechcete spolurozhodovanie parlamentu a práve preto sa snažíte o to obmedzenie. Keď, eh, hovorím eh, o, keď hovoríme o reštriktívnych opatreniach, eh, povedali sme si, že kritickou populáciou sú predovšetkým jednoročné deti, respektíve deti do veku jedného roka, pokiaľ ide o znečistenie pitnej vody veľmi často e, sa e, stáva, že potom e, takéto dieťa tým trpí celý život. Od čias Černobylu sa to prakticky potvrdilo. Takže to, čo jednoducho tvrdíte, jednoducho nesedí. Hovorili ste, že všetky informácie máte podchytené, ale takéto niečo sa predsa nedá e, jednoducho tvrdiť. Ľudia napríklad e, len e, náhodou zistili, že dochádza k znečisteniu vody uránom alebo tríciom. To jednoducho dokazuje, že pokiaľ sa e, robí e, kontrola pitnej vedy, vody, tak musíme skúmať všetky prvky, e, ktoré spôsobujú radioaktivitu. Neviem, či sa vám podarí tá teda všetkých mojich kolegov presvedčiť o tom, že musíme zmeniť právnu predlohu. To, čo navrhujete vy, jednoducho občanov nechráni. Ďakujem. Čo sa týka tejto správy, hlasovanie by sa mala uskutočniť pardon, e, podanie pozmenujúcich návrhov e, je možné e, do 20. októbra. Musíme však zmeniť právnu predlohu a musíme preto vyčkať na stanovisko právneho výboru. Počíta sa s tým, že 23. januára by potom bolo možné vo výbore NV hlasovať o tejto správe alebo na marcovom pléne by sa potom e, o tom hlasovalo. Ale opakujem ešte raz, sú to indikatívne hodnoty. Ďakujem za diskusiu k tejto téme, ako aj za príspevky. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. Ide o transparentnosť opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humané použitie a ich zaradenie do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia. Spravodajkyňou za náš výbor je kolegyňa Parvanová, ktorej teraz e, odovzdávam slovo. Nech sa páči, máte slovo. E, Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som na úvod e, um, uvítala návrh komisie a jeho hlavné ustanovenia, ktoré vychádzajú z, vychádzajú z presnej analýzy, uh, eh, súčasné analýzy farmaceutického trhu. A potom sú tu obmedzenia, hlavne finančné. A, a potom, ako má rozhodovať, eh, ktorá, ktorý orgán má rozhodovať o cenách týchto výrobkov. Skôr než prejdem k svojej správe, chcem pripomenúť, eh, o čom tento návrh je, a o čom nie je. Pretože sa mnohé šíri ako zaručená správa. Hovorí sa o transparentných opatreniach na národnej úrovni, o sledovaní um, liečiv pre ľudské použitie a ich krytie systémami verejného zdravotného poistenia. A nepíše sa tu o rozhodnutí o úrovni cen, cien alebo o úrovniach úhrady, čo je výlučnou kompetenciou národných orgánov národných štátov. Nehovoríme o harmonizácii cien liekov na úrovni EÚ či ich zapracovanie do jednotného verejného zoznamu, čo je um, pro, v protiklade s trhom liekov v Európe, pretože taký neexistuje. Hovoríme o kvalite, efektívnosti liekov na základe rôznych eh, opatrení, napríklad eh, si to opatrenie o farmakovigilancii. Eh, sústredíme sa na Mm, relatívnu efektívnosť a takisto na dlhodobú efektívnosť. Sú tu pros, pros, procesné požiadavky na zabezpečenie transparentnosti príslušných národných orgánov, na podporu výroby liečiv a podporu generických liekov, na podporu výskumu a vývoja nových liečiv. A takisto ide o konkrétny cieľ tejto legislatívy, teda umožniť prístup k liečbe, ktorú si môže dovoliť každý pacient. Tu chcem uviesť jasne, že to nie je v záujme priemyslu, ale v záujme e, pacienta a národného orgánu. Teraz stručne predstavím návrh svojej správy. Najskôr je o posilnenie teda požiadaviek na transparentnosť v procese rozhodovania čo sa týka transparentnosti nielen v procese, ale aj pri rozhodovaní. To sú pozmeňujúce návrhy 3, 5, 9, 17, 18, 22, 31, 32, 33 a 38. Transparentnosti je stále väčšia, viacej požadovaná verejnosťou z hľadiska cien a úhrad liečiv. Preto navrhujem navrhujem ďalšie opatrenia a to povinnosť príslušného orgánu zverejňovať mená a strety záujmov expertov v rozhodujúcich orgánoch. To je nový článok, článok 38. Veľakrát sme hovorili o tom počas našich zasadnutí na výbore ENVY. Na, v rôznych agentúrach EÚ je absolútne nevyhnutné zverejňovať a deklarovať všetko v najvhodnejšom záujme verejnosti. Ďalšie požiadavky sú verejná dostupnosť, kritérií ustanovenia cien a úhrad. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti, tu podporujem vylúčenie z rozsahu pôsobnosti Mm, ustanovení o verejnom obstarávaní. Potom sú to lieky, ktoré sú zmluvne ošetrené, by to mali tie byť tiež zaručené, aby umožňovali flexibility. Ale táto flexibilita sa má obmedziť na dobrovoľné zmluvné ustanovenia. A tu je definícia monitoringu a výsledku, tak aby príslušné orgány mali ďalší čas spolu s držiteľmi oprávnení uzavrieť zmluvy za specifických podmienok. Čo sa týka hodnotenie technológie pozmeňovaky 4 až 14, tu podporujem komisiu. To je, sú duálne a rozdielne časové línie týchto, úhrady týchto produktov. Každý členský štát môže použiť rôznu technológiu na hodnotenie svojich vplyvov. Tu očakávame um, smernicu o cezhraničných účinkoch do jedného roka. Tam je spoločná definícia holodnotenia zdravotníckých technológií, ktoré e, nie sú v protiklade s e, metodikami, ktoré sa používajú na vnútroštátnej úrovni. Nemali by sme sa obávať použite EHT TI, pretože EÚ má viacero pracovných skupín a národné orgány majú možnosť jednoducho dobehnúť toto dianie na technickej i administratívnej úrovni. Čo sa týka transpozície legislatívy 2009, e, zisťovania o farmaceutickom priemysle v konkrétnych pozmeňovacích návrhoch, Hlavné ustanovenia sú navrhnuté od komisie, aby sa preložil tento aktualizovaný legislatívny rámec v zmysle e, záverov z roku 2012, aby neboli spôsobované pris, ne, nepris, neprimerané omeškania e, z hľadiska generík aby tento e, čas nebol dlhší ako 700 dní. No a v záveru roku 2009 bolo zisťovanie vo farmaceutickom priemysle, kde sa nehodnotili tie prvky, z ktorých vyplýva um, povolenie na uvádzanie na trh. Čo sa týka článku 13, tu chcem vysvetliť, E, klauzulu o nehodnotení, kde by sa malo zabrániť orgánom, ktoré stanovujú ceny či úhradu k určitým informáciám, ktoré určuje iná legislatíva. Čo sa týka časových súvislostí generík 16, 17, 20, 21 pozmeňovacie návrhy, ide o to, skráteň, aby sa skrátil čas odôvodnenia generík čo by bolo vhodné aj pre pacientov, verejnosť i poisťovateľov. Treba zohľadniť právo Národnej agentúry na uváženie a príslušné opatrenia pri oceňovaní týchto generík. Preto navrhujem e, predloženie 25 plus 25 namiesto 15 plus 15. Čo sa týka flexibility pre národné orgány a proporcionality opatrení, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40 v súlade s navrhovaným rozšírením lehôd pre testovanie generík. Myslím, že treba pozmeniť návrh komisie, aby sa garantoval praktický a skutočný e, spôsob výkonu týchto ustanovení aby mali mať národné orgány potrebnú flexibilitu, aby splnili požiadavky tieto smernice v tejto otázke. Myslím o postupy e, na oprav, opravné prostriedky, kedy majú byť iba administratívne postupy a v prípade oneskorení by bolo možné e, obrátiť sa na súd podľa vnútroštátneho práva. Tu navrhujem vypustiť odškodnenie a e, pre národné orgány. Čo sa týka návrhu národných opatrení a potreby princípu proporcionality, netreba ísť nad rámec toho, čo navrhuje komisia. Okrem toho, transpozícia ustanovení v 82. To je o, poskytovaní o monitorovaní implementácie smernice. Tu navrhujem plné vypustenie článku 16, aby sme sa plne spolahli na dobrú vôľu členských štátov. Teraz chcem poďakovať Európskej komisii, najmä DG podnikanie za vynikajúcu spoluprácu a poskytnuté vysvetlenia k, tejto, k tomuto návrhu legislatívy. Ďakujem aj cyperskému predsedníctvu za vynikajúcu spoluprácu, najmä pri poskytovaní a preposielaní tých správnych posolstiev eh, rade a vysvetľovaní, ďakujem za vysvetlenie tých eh, problémových častí. A ďakujem sekretariátu a dávam mu slovo chcem sa dopočuť od tieňových spravodajcov a kolegov, ako oni vnímajú tento návrh. Ďakujem. Ďakujem aj sekretariatu, na čo niekedy e, zabudáme e, pri príprave správ. A teraz by som poprosil ďalšieho tieňového spravodajcu za EPP, e kolegyňu Kovič transparency. Ďakujem, pán predseda. A transparentnosť je nevyhnutná. Občania nám budú dôverovať na základe transparentnosti a občania budú dôverovať našim inštitúciám na základe transparentnosti. Ja by som chcela uvítať správu od komisie a takisto chcem poďakovať spravodajkyni za e, výbornú správu. Chcem podporiť väčšinu návrhov z tohto návrhu správy. Mám však zo pár vyjadrení návrhov, či chcem navrhnúť niekoľko zmien. Vysvetlím iba všeobecne niekoľko z nich. Čo sa týka úvodného ustanovenie 15 návrhu komisie, tu by som chcela zdôrazniť dôležitosť e, toho, aby členské štáty mali kompetenciu vyžadovať informácie ohľadom stavu, stavu e, patentu, liekov a takisto týkajúci sa práv duševného vlastníctva. Myslím si, že práva by nemali byť štátom odňaté. Čo sa týka návrhu spravodajkyne zmeniť pojem bioekvivalent na biosimilar medicine product, tu by som chcela upozorniť na dôsledok, a, ktorý to bude mať pre pacientov. Na to by sme nemali zabúdať. Takisto vítam návrh spravodajkyne aby informácie, postup poskytovania informácií a rozhodovanie boli transparentnejšie a prístupné verejnosti. Napriek tomu však musím zdôrazniť, že mám obavy ktoré sa týkajú e, úvodného ustanovenia 15b a článku 9.2a. E, nemyslím si, že e, mená expertov by mali byť zverejňované a aký veľký tlak by mohol byť na takéhoto experta, to sa musíme spýtať my sami seba. Myslím si, že takto, ako je to navrhované, to nie je akceptovateľné. Okrem toho, e, môžeme poskytnúť všetky ostatné informácie, pretože treba mať na mysli aj európsku konkurenciu, hospodárskú súťaž. Vítam ambíciu spravodaltine e, predlžiť termín pre generika a vypustiť niektoré články. Navrhla som, že by bolo veľmi dobré zjednodušiť a zjednotiť e, časové lehoty e, s ďalšími liekmi. E, toto navrhnem vo viacerých pozmeňovacích návrhoch. A lepšia dostupnosť a spravodlivý prístup k liekom pre všetkých občanov EÚ je nevyhnutná vec v úvodných ustanoveniach tiež uvediem zraniteľnosť malých trhov a to, že je potrebné dať k povinnému e, prístupu všetky lieky, ktoré budú na konkrétnom zozname. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu prácu e, pani spravodajkyne a ďakujeme aj za vysvetlenia od komisie. Spravodajkyňa Eh, veľmi výborne spolupracovala s ďalšími na hodnotení tejto smernice a dúfam, že týmto smerom budeme pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujem a dávam slovo kolegyni Šildes, ktorá je tieňovou spravodajkyňou. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni aj komisii, i sekretariátu za ich prácu na tomto zákone. Veľmi ťažko eh, nájsť rovnováhu medzi právami členských štátov, eh, zorganizovať si ich vlastné eh, lekárske a zdravotnícke systémy a úrovňou európskou. Všetci pacienti ste budú súhlasiť, že majú mať pacienti právo na prístup včas k efektívnym liekom a Žiadnemu pacientovi by nemal byť eh, zapretý takýto prístup liekom. Návrh komisie sa víta, ak sa zlepší postup pri eh, oceňovaní a úhrade liekov. Znamená to predanú hodnotu. V niektorých členských štátoch rozhodnutia o určení cien a úhrade sú nenáležite odkladané a preto sa lieky dostávajú k liekom oneskorene a tu sú rôzne situácie v rôznych členských štátov a treba odstrániť takúto nerovnosť v jednotlivých štátoch. Treba rešpektovať a podporiť národné zdravotnícke orgány a spôsob ich organizovania systému. Treba pochopiť rôzny a náročný ekonomický kontext. Krajina má nárok e, stanoviť si e, cenu podľa svojich podmienok, e, tajnosti ohľadom cien a určovanie cen ako proces obmedzujú možnosti porovnávania cien. Napríklad e, u nás v Írsku sa platia najvyššie ceny v celej Európe za lieky za posledné desaťročie. Média poukázali, že niektoré patenty liekov boli zaplatené o 50 viac než napríklad v Británii a to nie je priateľné ani udržateľné. Bez toho, aby sa vedelo, za čo platíme, členské štáty nemôžu rokovať o najnižších cenách. Rokovanie o cenách spoločne bude byť najlepšou, s najlepším spôsobom a informácie a o cien, cenách a ich výmena e, povedie k tomuto cieľu. Treba podporiť súčasnú európsku databázu, ktorú mnohé členské štáty používajú na porovnanie cien. Ďalšie opatrenia na zlepšenie transparentnosti by mali členské štáty. Ustanovenia smernice chcú urýchliť eh, používanie generika vo verejnosti. Ale treba si uvedomiť aj časové závislosti Časové limity však nebudú reálne pre všetky členské štáty. Napríklad konzultačný proces v Holandsku e, si vyžiada ďalšie skúmanie. E, e, chcem navrhnúť spravodajkyni, aby zapracovala tresty pre členské štáty, ktoré tieto e, rokovania nestihnú v stanovený čas. A aj rada budem spolupracovať na týchto otázkach na schádzajúcich e, týždňoch či mesiacoch. Ďakujem a teraz prosím kolegyňu Rivasi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegyni Parvanovej za e, túto rozsiahlu prácu, ktorú odviedla. Sú tu body, ktoré sú problematické, predovšetkým pokiaľ ide o transparentnosť a stanovenie ceny u e, dvoch produktov. Smernica e, by mala umožniť e, rýchly prístup pacientov k liekom. Keď sa pozrieme podrobnejšie však na ten text, tak logika farmaceutických podnikov tu e, zohráva ďaleko väčšiu úlohu ako záujem pacientov. Pokiaľ sa pozrieme na e, lehoty a skrátime tieto lehoty, tak e, tým zase bude trpieť kvalita evaluácie. To znamená, členské štáty by nemali e, žiadnu možnosť reevaluácie a to je veľmi problematické. Inými slovami, prakticky nepripustné. Po druhé, som toho názoru, že komisia prekračuje svoje kompetencie tým, že e, sankcie, ktoré navrhuje, E, sú e, neúmerne e, proporcionálne. To znamená, nie je tu vyváženosť. Aj iní rečníci už povedali, že je to potrebné zmeniť. Pre členské štáty platia veľmi prísne predpisy, to znamená, musia veľmi podrobne predložiť zdôvodnenia firiem, čo sa týka stanovenia cien E, farmaceutické koncerny ale majú e, mnohé práva, to znamená, môžu kedykoľvek zvyšovať ceny a to nie je prípustné. Čo sa týka stanovenia cien a úhrady nákladov by, mala, e, by mali byť stanovené práve tak, aby E, bolo možné zistiť, či tu je nejaký e, terapeutický prístup. Ja som už chcem položiť otázku pani Parvanovej. Myslíte si, že e, táto problematika má vôbec nejakú šancu, pretože neviem, či by sme mali všetci vkladať našu energiu do tohoto projektu, a úplne zmeniť smernicu, pretože ten predchádzajúci stav nie je priateľný. Kladiem si teda otázku, akú šancu máme dospieť k rozumnému výsledku, či je e, článok 13, článok 16, článok 8, tie všetky e, sú nepriateľné. Preto by som chcela položiť túto otázku. Ozaj nemám chuť E, sa e, tu veľmi e, angažovať, pokiaľ to tak či tak bude potom blokované. Neviem, či sa potom oplatí všetko to vynaložené úsilie. Ďakujem a prosím Christophera Fielna. Ďakujem pekne, pán predseda prvom rade si myslím, že väčšina toho, čo pani Parzanová predstavila, je plne v súlade. Naozaj je to delikátna vec eh, riešiť otázku transparentnosti o procese stanovenia cien a úhrad, eh, pretože sa snažíme regulovať eh, úrovne cien i úhrad. Neznášam, keď kolegovia sem prídu a, mi hovoria, čo mám práve teraz urobiť e, a hovoria, že majú systém. V tejto súvislosti e, my v Švedsku máme systém a ja to uvediem ako príklad toho, že aj dobré úmysly e, môžu veci jednoducho pokaziť čo je nežiaducim a nechceným účinkom, dôsledkom. Pretože teraz mi vlastne ide len o to, ako v tejto súvislosti požiadavka na e, časové lehoty môže ovplyvniť súčasný systém určovania cien a úhrad. Napríklad u nás vo Švedsku máme systém generik, ktorý je postavený na dlhodobej e, cenovej súťaži medzi firmami. A tá firma, ktorá vyhrá a navrhne najnižšiu cenu, sa stane generikom mesiaca, povedané jednoduchými slovami. A táto firma e, dodáva do všetkých e, lekární v celej krajine s týmto konkrétnym generikom. A to získate z tejto cenovej súťaže? Tvrdí sa. E, nepočul som, že by to niekto kritizoval výskum ani farmaceutický priemysel to nekritizuje a generika v, generici vo Švedsku sú spokojní, nikto sa nestiažuje, pretože to naozaj transparentné. A, a len v takej krajine, ako je Švédsko, takto ušetríme 700 milión eur mesačne týmto systémom náhrad. Ale komisia svojim návrhom sleduje to, aby sa v prípade generík vyskytovali po 15 plus 15 dní, čo pre súťaž nie je možné. Keď chceme zvýšiť lehoty generík na 25 plus 25, tým sa niečo podporí, ale ani tak sa to neumožní celkom, pretože vtedy sa za takéto krátku dobu nepodarí zasobovať všetky lekárne. Preto si myslím, že aj keď môžeme potrebovať časové lehoty, aby sme garantovali transparentný či transparentný proces v členskom štáte. Nemôžeme to mať tak rigidné, aby sme členským štátom bránili legal, e, upraviť legislatívou ich vlastný systém a rovnako transparentne. Preto si myslím, že tento konkrétny problém um, po, budeme o tom s vami viacej hovoriť, pani Parvanová, poskytne viacero príkladov Našou, naša ambícia vytvoriť transparentnosť môže vec zastaviť, či im brániť. Brániť tomu, čo by sme eh, brániť nemali. Prepačte, že som hovoril o našej národnej situácii, ale um, chcel som hovoriť o tom probléme, ktorý viem, že súvisí s touto smernicou. Ďakujem a teraz prosím e, tieňovú spravodajkyňu GUE. E, dávam slovo kolegyni Sua, Suza. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de eh, me congratular com o facto eh, da relatora eh, ter... Ďakujem. Chcela by som eh, tiež zablahoželať spravodajkyni. Je dobré, že e, v tejto správe máte aj e, lieky pre e, mimoriadne ochotrenia a ochorenia. Je to, myslím si, veľmi dôležitá zmena a doplnenie v tomto predpise. Nemám veľa času a preto mi dovolte, aby som sa obmedzila na tri stručné otázky. Skutočnosť, že správa hovorí, obmedzuje e, zmluvné dohody. Znamená e, to teda, že z tejto smernice vypadávajú, nám potom nezostane už e, nič, čo by sme mohli pokryť vlastne verejným financovaním. Takže zaujímalo by ma, ako to vyzerá v Portugalsku mnohé lieky e, sú schvaľované nemocnicami. Možno, že by tu mala platiť dodatočná lehota v takýchto prípadoch. Pokiaľ ide o generika, predlženie e, 15 dní na 25 dní a e, čo sa týka ceny, e, zvýšenie 30% na 50%. Malo by to slúžiť predovšetkým e, pacientovi, malo by to byť v prospech pacienta. Bola by som rada, keby ste mi túto formuláciu mohli vysvetliť. Znamená to skutočne určité zlepšenie pre pacienta, na ktoré orgány sa to vzťahuje. Taktiež by ma zaujímalo, či e, pokiaľ ide o referenčné produkty, je stanovená referenčná cena a či existuje e, automatické konanie týkajúce sa e, generík.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 Ďakujem. pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni, pretože predložila e, vynikajúcu prácu, vynikajúcu správu a väčšinou s ňou súhlasíme. Súhlasíme s väčšinou jej návrhov. Vo svojom úvode povedala veľmi dôležité veci. Snažíme sa o to, aby sme e, boli aby sme konali v prospech pacientov a nie priemyslu. Preto predložila tie návrhy, ktoré predložila. My zastupujeme európskych občanov, vrátane nich aj maďarských občanov a tu cítime silnú podporu. Pani Parvanová navrhuje určité úpravy. Myslím, že tie lehoty navrhnuté komisiou nie vždy prispievajú k lepšej transparentnosti či marketingu generík respektíve efektívnemu marketingu generík. Hoci súhlasím, že to je naj, našou najdôležitejšou úlohou zabezpečiť transparentnosť a efektívnosť tejto oblasti, myslím, že 15 navrhovaných komisiou je príliš krátkou lehotou. Dúfam, že tých 25 plus 25 dní, ktoré navrhuje pani Parvanová, umožňuje väčšiu eh, flexibilitu v praxi ešte niečo sa nám javí ako dôležité. Ide o to, že Európska komisia navrhla niečo, čo je krokom nazad ohľadom transparentnosti určovania cien. Prečo? Členské štáty vždy mali povinnosť informovať komisiu o určovaní cien v tomto programe sa zúčastnilo 18 členských štátov, okrem iného aj Maďarsko. My sme dosiahli výsledky lepšie ako priemer komisia EÚ hradila 80 tohto programu. Um, operačné náklady tohto programu boli hradené z časti aj členskými štátmi. Tento operačný program bol výborný, pretože takto sa môžu dostať k informáciám o cenách liekov, ktoré sa uvádzajú na trh v iných krajinách. Preto bude možné cenové, urobiť cenové porovnanie. A to sú informácie z programu to napokon ide v prospech spotrebiteľa, pretože ten bude môcť mať prístup k rovnakým liekom za nižšiu cenu. Ďalšia vec je dôležitá. Ide o dobrý návrh. Podporujeme vás, pani Farvanová. Čo sa týka vypustenia článku 16. Myslím, že tento článok je nadbytočný, nemá tam svoje opodstatnenie v texte. Nemyslím si, že by znamenal nejakú pridanú hodnotu. Preto je dobré, keď e, bude vypustený. A necháme len druhú časť článku 18. Takto by sa naše problémy vyriešili. Myslím teda, že článok 16 znamená nadmernú reguláciu danej problematiky. Bolo by to v prospech maďarských aj európskych občanov. Ďakujem, Korin Lepáš. Ďakujem. Tiež by som sa chcela poďakovať e, spravodajkyni pani Parvanovej za jej obsiahlu prácu. Spomenula aspekty týkajúce sa legislatívy, ktoré zapracovala rozprávia, a je to tiež e, dôkaz transparentnosti. Som za E, tie spomenuté tri dôležité body správy. Ide predovšetkým o mechanizmus pre e, prekročené lehoty, článok 8 a sú subsidiaritu, respektíve e, proporcionalitu. V žiadnom prípade to nesmie zaťažiť e, E, systémy e, zdravotného poistenia. V každom prípade tu potrebujeme transparentnosť. Pokiaľ ide o generika pre e, systémy zdravotného poistenia a lekárov je to veľmi dôležité, ale myslím si, že tá lehota 15 dní je veľmi krátka. Potrebujeme čas aj na rokovania. Práve preto sa, myslím si, opodstatnenie žiadala E, dlhšia lehota. Čo sa týka lehôd pre ostatné e, lieky, myslím si, že tá, e, to brutálne skrátenie lehoty na 18 dní nie je priateľné. Čo sa týka hodnotenia techník v systémoch zdravotného poistenia, potrebujeme, myslím si, rozumné lehoty. Návrh e, komisie je podľa môjho názoru nevyvážený a e, rada ho nepríjme. Preto by som chcela položiť pani Parvanovej otázku, akú stratégiu zvolíme vo výbore, aby E, tento text prešiel a aby ho schválila aj rada. Ďakujem. Pani Lepáš, a teraz by som rád dal slovo zástupcovi komisie. Nech sa páči. Much, Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by komisia rada poďakovala spravodajkyni za veľmi jasné ilustrovanie návrhu a za podporu cieľov i odôvodnenia. Táto smernica je stará smernica, má 22 rokov a určite ju treba modernizovať. Medzi tým sa zmenil trh, zmenil sa aj národné prax, takisto Európsky súdny dvor e, v tejto oblasti vydal 10 mm, rozhodnutí. Takže z týchto troch hlavných dôvodov treba modernizovať. Prvým dôvodom je to, aby európsky priemysel bol konkurencieschopnejší z hľadiska administratívnych postupov. Druhý rovnako dôležitý dôvod je, aby partneri, pa, pa, pacienti mali rýchly a ľahký prístup k liekom a potom treba uľahčiť e, úspory, rozpočtové úspory v týchto ťažkých časoch. Tieto ciele možno rovnako sledovať i dosiahnuť modernizáciou tejto smernice, ktorá je technicky dosť zložitá. To si uvedomujeme. Aj politicky ide o smernicu, ktorú treba považovať za e, smernicu, ktorá rešpektuje princíp subsidiarity, pretože tento návrh e, je iba ohľadom procesných pravidel. My sa nesnažíme harmonizovať cenovú úroveň či úroveň úhrad za lieky na národnej úrovni. Snažíme sa len prispôsobiť náš európsky nástroj novej realite. Snáď k tým trom bodom, ktorý som uviedol v tejto veci. Komisia sa chce vyhnúť duplikácii postupov, čo sme si uvedomili aj v prípade určovania cien. My sa chcem, nechceme, aby Eh, sa znova analyzovalo to, čo už bolo analyzované predtým. Sme proti, proti duplicite tých istých hodnotení, ktoré už boli vykonané. Po druhé, chceme predísť interferencií s ochranou práv duševného vlastníctva počas tohto procesu. Niektoré firmy toto používajú pre zabranenie vstupu generík na trh či Eh, v prípade tých liekov, ktoré by pacienti mohli dosiahnuť ľahko. A ďalší princíp je, že pokiaľ ide o generiká, tie majú sa dostať na trh rýchlejšie. V mnohých, v niektorých krajinách by to mohlo spôsobiť, že sa z rozpočtu ušetrí mm, značný počet prostriedkov a to znamená eh, prínos pre vnútroštátny rozpočet. Ešte raz chceme poďakovať komisii, rôznym um, poslancom, ktorí sa ujali slova. Dúfame v otvorený dialog spolu s radou a mnohé návrhy, ktoré tu dnes odozneli, nielen od spravodajkyne idú tým istým smerom, ako sú obavy členských štát, štátov, ktoré sme už predtým plne zohľadnili. Ďakujeme. Ďakujeme aj cyperskému predsedníctvu, ktoré sa intenzívne venuje tomuto významnému návrhu komisie. Ďakujem. Ďakujem. A záverom by som ešte raz e, dal rád slovo pani spravodajkyni. Ďakujem, pán predseda, ďakujem tieňovým spravodajcom i všetkým kolegom za ich e, názory na tieto technicky i politicky náročnú tematiku. Odznelo mnoho kontraverzných postojov. Bolo ich treba vysvetliť si s členskými štátmi a začnem s politickými dôsledkami a tým, aká môže byť životnosť eh, tejto smernice. Aj vzhľadom na slova pani Rivazy. Poviem toľko, že sme začali tým, že by malo byť úplné zmrazenie. Totiž bola tu neochota. Snažila som e, tu e, otvoriť a čo najviac zmeniť pôvodný návrh komisie. To sa mi dosť podarilo. Sme v ťažkých časoch a je nevyhnutné, aby členské štáty neboli pod tlakom a nezažívali finančnú neistotu. Hlavnou úlohou tejto smernice nie je stiažiť život národných zdravotných systémov. Hlavnou myšlienkou je vniesť viacej transparentnosti, viacej istoty a predvídateľnosti a zabezpečiť lepší prístup pacientov k novým liekom alebo liekom, ktoré si môžu dovoliť. Preto, keď som sa pozrel na výsledky zisťovania v sektore z roku 2009, eh, keď som sa pozrela na závery a dôkazy eh, tohto zisťovania, ukázalo sa absolútne nevyhnutné eh, zmeniť legislatívu. Nielen preto, že má 22 rokov, ale aj preto, že je tu tlak a výzvy, ktoré prežívajú národné štáty i systémy zdravotného poistenia Um, uplatňujú sa určité systémy praxe. Plne súhlasím s pánom Filnerom, že národná situácia sa má zohľadňovať a naozaj sa budem snažiť o tom diskutovať s kolegami a tieňovými spravodajcami pri nachádzaní najlepšieho vhodného spôsobu na ochranu národných orgánov pred nepríslušného tlaku. Takisto treba chrániť pacientov pred nenáležitými oneskoreniami. Teda na treba nájsť rovnováhu a dúfame, že sa nám to podarí. Čo sa týka po podobnosti ekvivalentnosti. Ekvivalentnosť sa týka generík a podobnosť sa týka podobných výrobkov, ktoré majú povolenie na uvádzanie na trh. Práva duševného vlastníctva. Tu už komisia uviedla, že zisťovanie nesporne ukazuje a dáva mm, dôkazy, že existujú porušenia, či exist, vyskytli sa sťažnosti na porušovanie práv duševného vlastníctva. Tomu treba predchádzať. Čo sa týka dostupnosti informácií, snažím sa o plnú flexibilitu členských štátov. Ale pokiaľ ide o expertov a transparentnosť, po všetkých týchto výmenách názorov myslím, že ak EPP chce ísť po línii toho, že sa deje všetko za e, zatvorenými dverami, potom sa argumenty nedostanú občanom. No a sú tu o obavy, ktoré sa týkajú štyroch agentúr ktorému došlo v našom výbore. Myslím si, že e, veci sa vyvíjajú k lep- smerom k lepšej transparentnosti a zverejňovaniu i deklaráciám expertov. Čo sa týka pridanej hodnoty, myslím, že je iba jeden spôsob, keďže existujú rôzne národné systémy, je iba jeden spôsob, ako vniesť spravodlivosť a rovnováhu je to HDE, e, pretože je na základe um, dôkazov. Myslím si, že jeden systém by sa mal uplatňovať v celej Európe a to znamená viacej jednoznačnosti a um, vyváženosti. Čo sa týka referenčnej ceny, prínos zavádzania generík. Nuž neviem, či je potrebné predkladať dôkazy o tom, ale nie sporu o tom, a je jasné, že vstup generík značne znižuje cenu a zvyšuje prístup pacientov. Referenčná cena je skôr národnou kompetenciou, ideme podľa právneho základu, ktorý je možný, na harmonizáciu. Referenčná cena sa obvykle stanovuje na vnútroštátnej úrovni a myslím si, že má byť v kompetencii vnútroštátnych orgánov všeobecne poviem, že sa teším na tú najlepšiu, maximálne dobrú spoluprácu s kolegami a tieňovými spravodajcami, aby sme túto tematiku posunuli dopredu, pretože bude na prospech každého. Keďže máme viacero členských štátov, ktoré naďalej nie sú ochotné v tejto veci pokročiť, treba pokr podporiť cyperské predsedníctvo v jeho snahe vysvetľovať a presviečať členské štáty, že ich treba podporiť a pomôcť im, aby sa predchádzalo nejasným, nezrozumiteľným e, a netransparentným e, postupom v praxi. Ďakujem vám a ďakujem za spoluprácu. Ďakujem spravodajkyni. Lehota na podanie pozmenujúcich návrhov je 19. oktobra do 12. hodiny. Spolu s pozmeňujúcimi návrhmi sa bude o tejto téme diskutovať 20. novembra a 18. decembra sa bude o tom vo výbore hlasovať. Kedy sa o tom bude hlasovať v pléne, to ešte nie je stanovené. Ďakujem za diskusiu za veľmi angažovanú e, diskusiu a prácu všetkých zúčastnených. Dostávame sa k ďalšiemu bodu programu číslo 8, pardon, bodu 6 nášho programu. Spravodajkyňa žiaľ nemôže byť prítomná. Tieňoví spravodajcovia tiež nie sú prítomní Zwei sind heute da. Dvaja sú prítomní, pán Tatarela a pán Cikarikákis. Poprosil by som teda, aby sa tieňoví spravodajcovia ujali slova. Nech sa páči, pán Tatarela. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegyni Rozbach za jej správu a dúfam, že parlament príjme naše pristúpenie k protokolu. Ide o prvý e, krok smerom k vybudovaniu silnej spolupráce s krajinami Stredozemného mora. Bez spoločnej politiky všetkých e, krajín Stredozemného mora nie je možné ochraňovať E, stredozemné e, more. To, čo sa stalo v, Govskom, e, v Mexickom zálive, um, ukázalo, ako um, ťažobné postupy nie sú vždy uh, bezpečné, obzvlášť ak ide o ťažbu vo veľkých uh, hĺbkach. v čiastočne uzatvorenom eh, mori by eh, takáto katastrofa mohla mať naozaj eh, nedohľadné následky pre citlivé morské ekosystémy a takisto aj pre turizmus a rybolov. Treba zohľadňovať skutočnosť, že oblasť Stredozemného mora predstavuje jedinečnú e, prírodnú oblasť a jej prosperita závisí od ochrany životného prostredia a jej prírodných zdrojov. V týchto mesiacoch v Taliansku e, prebieha silná e, mobilizácia v, pokiaľ ide teda o Adriatické more a, a o ostrovy Tremity. Um, ehm, ide teda o ochranu týchto oblastí. Protokol doplňa e, európsku legislatívu Uh, E, paralelne k tomuto e, návrhu totiž to včera ITRE volil, e, hlasoval o bezpečnosti offshore ťažby v moriach. E, kde sa upravujú licencie a povolenia e, v tejto oblasti. Spomínajú sa tam e, postupy v prípade nehôd, posilňuje sa dôležitosť hodnotenia rizík a aj dôležitosť možnosti verejnosti vyjadriť sa k povoleniam ťažby. Avšak kolegovia ITRE si uprednostnili cestu smernice a nie nariadenia v tejto oblasti. Ja si myslím, že by bolo dôležité, aby e, sa e, aby dohovor e, rigorózne uplatňoval a aby povolenie dostali naozaj iba tí, ktorí majú technické a finančné možnosti na offshore ťažbu. Je to v záujme ochrany životného prostredia. E, pracuje sa teda na e, správe, ktorá by e, umožnila, teda, ktorá by si vyžiadala, aby mali dané firmy ešte pri podávaní žiadosti vypracované plány, čo by sa udialo v prípade nehôd. Želáme si, aby Európska únia sa stala lídrom v oblasti ochrany Stredozemného mora. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, pán Tatarela. A teraz eh, by som dal slovo tenevému spravodajcovi liberálov, eh, eh, kolegovi One, it... Sila, Sila Kakisovimu. Ďakujem. Barcelonský Ehm, proces spolupráce je veľmi, veľmi dobrý. Pre nás Stredozemné e, more je extrémne e, dôležitým e, zdrojom turizmu pre krajiny juhu, takisto aj rybolov. A nejde len o ochranu našej činnosti Eh, to by sme mohli urobiť aj pomocou legislatívy EÚ, ale ide aj o ostatné krajiny na stredozemnom, pri stredozemnom mori. Eh, eh, pomocou tohto protokolu komisia dostane takisto nástroj ako zainteresovať aj ostatné krajiny e, na pobreží Sredozemného mora do tohto protokolu. Nie je to ten najlepší protokol, je e, staršieho dáta, ale som presvedčený, že ak by ho všetci akceptovali, prestával by minimálny štandard. A je to teda otázka e, vonkajších vzťahov, ktorú tu regulujeme. Ja si myslím, že a teda dúfam, že komisia dobre využije naše hlasovanie v tejto oblasti. Ďakujem. Už nikto sa nehlási, ale áno, kolegyňa Lepáš sa ešte hlási. Budem veľmi stručná, pán predseda. Podporujem to, čo bolo povedané. Ide o starý protokol, ale minimálne e, možno povedať, že ho máme. Riešia sa tam určité problémy, dokonca iní partnery v oblasti Stredozemného mora podpísali tento protokol. Tunisko, e, Maroko, Albánsko a musíme nejakým spôsobom ďalej napredovať. Potrebujeme isté priblíženie. Hovorili sme e, aj o textoch o offshore platformách. Myslím si, že táto offshore činnosť predovšetkým v oblasti Stredozemného mora je spojená s obrovskými rizikami a Stredozemné more e, sa zotavuje podstatne pomalšie ako e, e, kanál La Manche. Preto si myslím, že by sme mali zabezpečiť túto ťažbu a prieskum Nesmieme však byť e, natoľko naivní, že by e, sme si mysleli, že podpísaním tohoto protokolu sa odstrania všetky problémy. Ďakujem. A slovo má komisia. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Zo strany komisie by sme chceli poďakovať parlamentu za e, prácu vykonanú v tejto oblasti a za jeho podporu. Chcel by som e, zopakovať to, čo povedali predrečníci a to, že je naozaj potrebné ratifikovať tento protokol zo strany EÚ nie len preto, že bude predstavovať e, dodatočnú ochranu, e, pokiaľ ide o e, offshore ťažbu ropy, ale ako to povedali už aj predrečníci, išlo by o politické posolstvo našim partnerom z juhu, aby sme mali všetci rovnaké úsilie, aby nás nasledovali v našom celkovom úsilí chrániť rozemné more pred offshore ťažbou. Dostali sme sa teda až na koniec dnešného dopoludnejšieho programu. Diskusia k pozmenujúcim návrhom sa uskutočnila. Budeme o tom dnes hlasovať a pravdepodobne e, v novembri e, bude potom táto e, téma predložená v pléne. Želám teda všetkým príjemnú obednejšiu prestávku, dobrú chuť. Posilnite sa a začneme popoludní presne o 15. hodine hlasovaní bez ohľadu na to, kto bude prítomný a kto nie.